Guten Morgen, wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Ich begrüße Sie. Dobré ráno. Začíname s dnešným zasadnutím, takže vás vítam. Mali sme tu včera skutočne taký pohnutú, pohnutú diskusiu ohľadne projektu Turin lyon Dnes to bude všetko pokojnejšie. Vítam našich ctených hostí. Teraz prejdeme k bodu číslo 11 pokiaľ ide o finančnú pomoc pre krajiny v ťažkostiach, to je mimoriadná správa. E, takže vítam člena o účtovného dvoru. Naša spravodajkynia je pani Ayala Sander. Takže hneď dostanete slovo. Nech sa páči. Vážená pani predsednička, e, vážení členovia výboru, Chcel by som sa poďakovať výboru za prizvanie ako člena účtovného dvoru, aby som prezentoval správu číslo 18 z roku 2015 o finančnej pomoci pre krajiny s problémami. Som skutočne rád, že môžem spolupracovať s týmto výborom a že vám môžem poskytnúť všetky informácie o našej práci. Na to, aby sme sa prispôsobili zmenám, ktoré tu máme. Vypracovali sme správu. Takže eh, produkujeme eh, patričné správy. Prvá bola z roku 2015 o, Európskej bankovej, o Európskom bankovom orgáne a zase posledná bola z minulého júla. Takisto sme zverejnili správu, ktorú prezentujem dnes. Je tu o finančnú pomoc pre krajiny v problémoch a nedávno tu máme ďalšiu správu o technickej pomoci, ktorú zabezpečujeme Grécku, ktorú by som tomuto výboru e, chcel prezentovať zasa e, na budúce. Takisto ten, tento týždeň sme zverejnili a prezentovali správu o, o e, postupe pri nadmernom rozpočtovom deficite vážení členovia. Začnem teda tým, že budem prezentovať výsledky našeho spoločného prehľadu, akým spôsobom komisia pristupuje k finančnej kríze, ktorá sa dotkla Európy v roku 2008. Kríza, ešte stále ju pociťujeme aj dnes, a máme tu dlhodobé programy, ktoré stáli miliardy eur. A preto je absolútne kľúčové, aby sme sa poučili z chýb, ktoré tu boli Začnem teda tým, že vám sprostredkujem prehľad toho, o čom vlastne tento audit bol, čo sme našli a čo odporúčame. A potom budem veľmi rád, ak budem môcť vypočuť vaše otázky. Preskúmali sme, že či management komisie pokiaľ ide o finančné pomocné programy pre krajiny s problémami, či tieto boli skutočne vhodné. Predovšetkým sa sústredíme na komisijný manažment dvoch e, nástrojov. Na jednej strane tu máme Európsky finančný stabilizačný mechanizmus, ktorý sa využil na poskytnutie finančnej pomoci pre krajiny v rámci eurozóny. E, išlo o Írsko a Portugalsko. Na druhej strane e, účto, mechanizmy, účtovné mechanizmy. Tieto systémy boli poskytnuté trom krajinám nad rámec eurozóny Maďarsku, Lotyšku a Rumunsku. A v tomto audite sme preskúmali, že či rastúce fiskálne rizika boli včasne zachytené a či procesy boli dobre na, pripravené na to, aby sme riešili programové rozhodnutia. Takisto sme preskúmali komisijné postupy pôžičiek a takisto sme overili, že či finančná pomoc a finančné programy dostali teda tým hlavným cieľom. A musím upriamiť vašu pozornosť aj na to, čo tento audit vlastne, o čom bol. Nebol o trojke, sústredíme sa tu na prácu, ktorú vykonala komisia. Napriek tomu sme teda preskúmali komisijnú spoluprácu s ostatnými parlamentami a nevyhodnotili sme to, že, či ich zaangažovanosť s ostatnými partnermi, či to bolo opodstatnené alebo nie. A robili sme audit aj o vzťahu k rozhodnutiam na politickej úrovni. Nepreskúmovali sme kontraktuálne scenáre, aké tieto mohli mať podobu. Takisto sme nevyhodnocovali ani udržateľnosť alebo pravdepodobnosť a že či tie požičky sa potom splatia. Takže teraz sa dostaneme k hlavným bodom. Aké celkové závery môžeme dosiahnuť? Uvedomili sme si, že napriek e, nejakým včasným systémom varovania komisia nepredpovedala ani nebola pripravená na vysporiadanie sa s krízou takejto veľkosti. Toto vysvetľuje význam pôvodné slabiny, ktoré sme vlastne našli v procesoch manažmentu zo strany komisie. Komisia musí sa rozhodnúť a implementovať pomoc, napomocné programy v, a v tej pôvodnej fáze vlastne sme tu mali expertízne stanoviská a pomoc ostatných e, orgánov, pokiaľ ide o prípravu týchto programov. Náš audit sa takisto sústredil na interné procesy komisie a Zistili sme, že tieto boli vo všeobecnosti slabé. Uvedomili sme si, že krajiny v podobných situáciách k ním sa pristupovalo odlišným spôsobom. Uvediem príklad, že krajiny nie, z neurozóny Mm, od nich sa neočakávalo, aby implementovali eh, jednotlivé právne predpisy, zatiaľ čo krajiny eurozóny urobili iba prípravné kroky v tejto oblasti. Takisto sme zistili, že viaceré dokumenty, ktoré produkovali zamestnanci komisie, neprešli cez kontrolnú revíziu a tieto dokumenty boli neskôr využité ako základ na dôležité rozhodnutia. Takisto tu boli nedostatky, pokiaľ ide o spôsob, ako zamestnanci komisie dokumentovali svoju prácu. Pokiaľ ide o monitoring programov implementácie v tejto oblasti, eh, uvedomili sme si, že sú tu viaceré problematiky, ktoré sa týkajú spolahlivosti revízie komisie. Eh, uvediem príklad. Komisia napríklad neposkytovala systematické informácie ohľadne podmienok členských štátov. A Chcel by som zdôrazniť, že nie všetko je negatívne v našom správe, práve naopak. E, uvedomujeme si, že sú tu niektoré pozitívne výsledky. Skutočnosťou zostáva, že programy pomoci získali, docielili vlastne svoj pôvodný účel. To znamená, krajiny dosiahli svoje stanovené ciele a štruktúrálne deficity sa zlepšili, hoci veľmi pomaly. A tieto programy takisto si vyžadujú od krajín, aby implementovali viaceré reformy. Môžeme povedať, že členské štáty vlastne splnili viaceré podmienky, ktoré sú stanovené v programoch, hoci teda boli tu opoz- omeškania. A čo teda odporúčame? Máme tu celú sadu odporúčaní, ktorá sa sústredí na zlepšenie manažmentu budúcich programov pomoci zo strany komisie. Špecificky odporúčame, aby komisia lepšie pripravila sa na nové programy finančnej pomoci, ak sa tieto ak tieto nastanú, takisto by mala posilniť svoje interné postupy navýšením transparentnosti, lepšími kontrolami kvality a posilnením dokumentácie ohľadne práce, ktorá sa vykonala. Pre budúce programy komisia musí sa snažiť formalizovať interinstitucionálnu spoluprácu s ostatnými partnerskými programami a mala by sa sústrediť na absolútne dôležité reformy. A v neposlednom rade odporúčame, aby komisia ďalej analyzovala kľúčové aspekty a prispôsobovania sa týchto krajín po uzavretí programov, aj pokiaľ ide o hospodárske, sociálne dopady, aj pokiaľ ide dopady e, schopnosti. Ďakujem pekne za vašu poznosť, pozornosť a ďakujem pekne. Som k dispozícii pre otázky, ak sa budete pýtať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Je to veľmi dôležitá správa po včerajšku, kde sme hovorili o kritériách deficitu schodku, považujeme za dobré, že účtovný dvor sa takto takto využíva také postupy, ktoré pre nás sú veľmi dôležité. Spravodajkynia je pani Ayala Zender. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Takže chcela by som sa... Vlastne už včera sme tu hovorili o správe pána Hejsa, a chcela by som teraz ešte raz poukázať na to, že sme skutočne pyšní na to, že tento výbor sa postaral o to, aby účtovný dvor dostal právomoci, pokiaľ ide o analýzu a kontrolu financ- finančnej správy, ktorá mala konkrétny dopad na európsky rozpočet vo viacerých ohľadoch, nielen preto, že tu išlo o nejaké záruky, ktoré boli zabezpečené, ale takisto môžeme byť pyšní na to, že tu teraz máme kontrolné mechanizmy, aj preventívne mechanizmy, ktoré sa e, môžu uplatniť v budúcnosti pri rizikových správach. A pokiaľ ide o moju správu, človek môže byť trochu frustrovaný, pretože sa nachádzame v počiatočnej fáze. Aj komisia musela prejsť procesom ponaučenia sa, možno, že bol príliš brutálny, a snažíme sa oboznámiť sa s tým, ako nám to prezentoval účtovný e, dvor auditorov a jednoducho akceptovať tie odporúčania tohto dvora. Tieto odporúčania sú veľmi špecifické a samozrejme istotne aj správne vo väčšine prípadov ale 7 rokov po tom, čo vypukla kríza, musím povedať, že nám to ešte stále nestačí a ja by som si bola želala, aby sme neanalizovali iba právne aspekty postupov, postupov, akými sa pristupovalo k riešeniu krízy a vo vzťahu ku komisii nesmieme zabúdať na to, že komisia sa musí takisto zapracovať do tohto bola tu spolupráca aj s centrálnou bankou, takže bolo by možno zaujímavé získať ešte dodatočné informácie ohľadne ako som už povedala, tých aspektov postupu a možno aj nad rámec tohto. Účtovný dvor povedal, že tieto ciele boli splnené a bola to úplne nová forma riešenia krízy a vlastne ten cieľ, ktorý sa nám tu podarilo dosiahnuť, spočíval v tom, že tieto členské štáty boli zachránené a to vlastne bolo veľmi komplikované. Niektoré boli zase mimo eurozóny a takisto to boli ešte iné opatrenia, ktoré boli potrebné. A chcem sa poďakovať e, účtovnému dvoru za aspekty, ktoré tu boli zdôraznené. Vlastne sme to už počuli aj zo strany pána Hejsa, aby odlišné členské krajiny mali možnosť špecifického prístupu. Súvisí to samozrejme aj s určitým rizikom. To musíme povedať aj vo vzťahu ku komisii. To znamená, nejde to iba o vlády alebo o odborníkov, ktorí môžu nadobudnúť dojem, že sa k ním pristupuje neférovo, pretože sa im navrhujú odlišné riešenia v jednotlivých krajinách a iní zasa odborníci hovoria, Takže nemôžeme tu porovnávať jablka a hrušky. Takže musíme jednoducho tieto riešenia prispôsobiť špecifickým situáciám jednotlivých členských krajín a aj potrebám týchto členských krajín, pretože každý členský krajín má vlastne svoj vlastný príbeh, pokiaľ ide o hospodárstvo, pokiaľ ide o finanč, financie a takisto aj tá spoločenská situácia vždy odlišná a ide nám tu predovšetkým o to, aby jednotlivé členské štáty e, mali homogénnu situáciu. To znamená, účtovný dvor a komisia by nám k tomuto mohli sprostredkovať ešte nejaké dodatočné informácie. To by vlastne boli kľúčové informácie, pokiaľ ide o budúcnosť. A musíme sa zamyslieť aj nad tým, ako vlastne v budúcnosti chceme reagovať, pokiaľ ide napríklad o európsky semester, tomuto sa chceme venovať. Občania môžu mať, ak to nespravíme, taký pocit, že niektorým štátom sa pristupuje lepšie ako k iným a to by jednoducho potom nebolo dobré, mohlo by to spôsobiť veľké problémy a mohlo by to byť vnímané veľmi negatívne. Ak by sme to mali takýto pocit členských štátov, že sú to odlišné kategórie, že sa tu napríklad meria odlišným metrom. A práve z tohoto dôvodu by som sa ešte raz chcel zasadiť o to, aby komisia aj účtovný dvor a aby objasnili spôsob, akým vlastne táto podpora ad hoc postupuje, ktorá istotne bola správna, ale ktorá zo strany občanov bola vnímaná niekedy tak, ako keby sa pristupovalo k niektorým horšie k niektorým lepšie, alebo že by sa to nepostupovalo nestranne. A po druhé, to som vlastne už povedala aj včera, pokiaľ ide o správu pána Hejsa, ide o to, aby sme si pozorne pozreli to, akým spôsobom v budúcnosti sa môže naplánovať to, ktoré ľudské zdroje sú potrebné, aké ľudské zdroje sú potrebné samozrejme aj pokiaľ ide o kompetencie, pokiaľ ide o odbornosť, aby sme vedeli, ktoré interné a externé zdroje e, treba využiť. Myslím si, že tie interné by boli práve lepšie práve v rámci európskych inštitúcií. Takže potom všetkom, čo sme sa tu poučili, mali sme tu six-pack, two-pack a podobné opatrenia, takže akým spôsobom si máme predstaviť budúce kompetencie, ktoré budú potrebné, pretože musíme postupovať aj preventívne v prípade, že tu budú takéto ťažké situácie v budúcnosti. Keď sme tu takisto mali tú správu pre Grécko, tak to sa bude diskusia o tých jednotlivých nástrojoch, ktoré budú potrebné. A preto tu apelujem v tejto chvíli na komisiu, po tom všetkom, čo sme sa vlastne poučili z krízy, by možno sme mohli povedať, že by sa boli dali uplatniť aj iné opatrenia, ktoré by možno bývali súviseli viac s, so zoskupením týchto dlhov. A ešte na záver posledná pripomienka. Pokiaľ ide o komisiu, to je možno taká výčitka, my ako Európsky parlament sa vnímame a považujeme za partnera, ktorý podporuje a ktorý sa vlastne snaží o to, aby takéto extrémne krízy boli v budúcnosti lepšie zvládnuté. Preto by som bola rada, ak by sme mali viac informácií ohľadne toho, ako v budúcnosti chceme zareagovať ohľadne túpeku, sixpeku a tak. A dúfame, že Európsky parlament bude dbať o to, aby jednoducho tu nedošlo k vynechaniu niektorých krajín, keď sú tu konkrétne predpisy, ktoré vlastne majú reagovať na ďalšie krízy. Takže to je určitá požiadavka zo strany parlamentu. My ako parlament máme dojem, že by sme mali byť viac zaangažovaní do týchto procesov. Nepochybne nesmieme polaviť eh, v zmysle poľavy, e, dozoru a e, monitorovania členských štátov. Samozrejme, častokrát musíme intenzívne komunikovať v tomto senzitívnom sektore. Nie je, nie je dôležité byť na titulných stranách bežných denníkov, skôr na titulných stranách finančných denníkov. Je nesmierne dôležité pre nás, aby sme zvážili, akým spôsobom odkomunikujeme takéto správy e, svetu navôkol. A potom tu mám ešte jeden bod, ktorý sa vzťahuje k dvoru auditorov, čo sa týka výročnej správy chceme zlepšiť transparentnosť a prijať odporúčania dvoru auditorov a samozrejme zachovať si pritom dialog s komisiou. Mali by sme správu v dvoch častiach, kde by sme zohľadnili obidve e, strany. A chceli by sme, aby aj tieto osobitné správy mali rovnaký štatút to je iba formálne stanovisko, ale je to dôležité pre transparentnosť a komunikáciu. Ďakujem veľmi pekne spravodajkyni za tento úvodný príspevok. Otvárame teraz slovo poslancom. Prvé, prvý sa o slovo hlásil pán Hejs. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. A chcel by som pogratulovať spravodajkyni Alessandre Giej správy a k tým štyrom odporúčaniam ja s nimi všetkými súhlasím. Myslím si, že je to komplexná odpoveď na správu dvora. Takisto by som sa chcel poďakovať dvoru auditorov za túto osobitú správu. Ehm, myslím si, že už ehm, mešká a je na čase, aby sme sa rozprávali o týchto záležitostiach, pretože toto bol európsky moment krízy a zvlášť niektoré krajiny, ako napríklad tak, eh, ako napríklad moja, mali významný prepad HDP, eh, s ktorým sa museli vysporiadať bežní Íry na druhej strane. Teraz už krajina opäť rastie, chvala Bohu musíme sa učiť z našich e, chýb, ktorých sme sa v tomto procese dopustili. A myslím si, že osobitná správa Dvora auditorov, ktorá bola zverejnená na začiatku tohto roku, e, jednoznačne tieto chyby e, menuje. Správa hovorí veľmi jednoznačne, že komisia bola na toto úplne nepripravená, predovšetkým v oblasti posudzovaní rizík v jednotlivých členských štátoch my uznávame, že toto bolo obdobie, kedy sme vstúpili do nezmapovaných vôd a museli sme sa sami naučiť narábať s touto krízou a museli byť vyvinuté nové nástroje na to, aby sa niektoré štáty vykúpili do svojich dlhov. Čo je však dôležité pri tejto správe, sú, je práve to znenie, ktoré dvor auditorov používa kde opisujú archivovanie dokumentov komisie ako ťažkopádne a schopnosť analyzovať dokumenty ako neflexibilné a hovoria o tom, že kľúčové dokumenty, ktoré dvor auditorov hľadal, sa nenašli. A prečo táto dokumentácia nebola k dispozícii dvoru auditorov, keď on ju žiadal? Správa sa takisto e, zaoberá takisto vlastným prístupom programom prispôsobovania sa a mnoho eh, odporúčaní, ktoré vyšli z komisie, jednoducho nezobrali národné špecifiká do úvahy. Hovoril som to aj v mojej vlastnej správe. Nezaoberáme sa tu jedným druhom a jedným typom ekonomiky naprieč Európskej únie. Pretože každý členský štát má e, svoje silné, ako aj svoje slabé stránky, ktoré sú odlišné a musíme rešpektovať ten fakt, že členský štát za členským štátom majú jedinečné ekonomické znaky a to nebolo zobrané do úvahy podľa môjho názoru pri e, dizajnovaní a pripravovaní e, týchto programov. Uviedzame tu ako príklad e, Maďarsko na začiatku hm malo 60 jedinečných odporúčaní, zatiaľ čo Írsko a Portugalsko malo 400. Takže tuto nebol férový a univerzálny prístup pri navrhovaní týchto programov, e, čo je niečo, čo, o čom, čo si musíme zobrať ponaučenie. A ak môžem osloviť výbor v prípade Írska, e, stále pokračuje s skôr zlyhania Európskej centrálnej banky pri pokusoch dvoch vlád Írska pri odpísaní eh, dlhov eh, tzv. Eh, nefunkčných, skrachovaných bank. Hovorím o dvoch írskych bankách ako Irish Nationwide, ktorí v čase krízy boli boli zbankrotované, avšak prišli o 8 násobok kapitálu, e, ktorý mali k dispozícii. Je preto veľmi dôležité, aby dvor auditorov, tak ako hovorí vo svojej vlastnej správe, je, že keď hľadali dokumentáciu z Európskej centrálnej banky k tejto záležitosti, žiadnu nenašli. A myslím si, že E, za toto by mal byť niekto zodpovedný. E, predseda e, drági, hovorí, že tie odpovede neboli dostatočné a myslím si, že práve tá dozorná úloha dvora auditorov to musí zdôrazniť, tak ako to urobil v tejto správe. A až do dnešného dňa nemáme presnú odpoveď, ktorá by bola dostatočná v tejto záležitosti. Kam sa teda pohneme ďalej? Myslím si, že ehm, správa pani Alexandry je dostatočne komplexná. S nimi sa mi žiada dodať ešte niekoľko bodov. V budúcnosti e, potrebujeme auditorský systém, e, ktorý nebude sledovať projekt iba na jeho konci, ale počas jeho implementácie ehm, pretože je tu niekoľko mechanizmov, ktoré sme použili e, počas krízy a ktoré uvoľňujú prostriedky priebežne. A myslím si, že v súčasnosti by sme boli lepšie, by sme na tom boli lepšie, keby sme už kontrolovali e, režim výdavkov v procese e, ich uvoľňovania. A ako hovorí Alexandra vo svojej správe, tento výbor, ako aj Ekon, ako aj ďalšie výbory, máme pracovnú skupinu o finančnej pomoci, ktorá, ktorí sú zastúpení e, rozliční členovia vrátane výboru EKONA. Táto parlamentná kontrola vtedy neexistovala a vzhľadom na to, že zastupujeme európskych občanov, je to naša úloha. A čo by sme dnes urobili e, v budúcnosti inak? Myslím si, že to je celkom jasné. Avšak eh, musíme prejsť, čo je ten druh odbornosti expertízy, ktorý potrebujeme. Uvediem jeden príklad. Ja už som unavený ako z toho, že krajina, ktorá bola na tom tak zle a vyšla z tejto krízy eh, kvôli úsiliu jej eh, ľudí. Ja už som unavený z toho, niekto označoval, že to je krajina v ekonomickej e, transformácii. Komisia hovorí, nás na jednej strane chváli, ale vždy k tomu dodá nejaký negatívny e, komentár, ako keby to chcela vyvážiť. E, naša krajina prijala mimoriadne e, obety a podľa mňa komisia musí pristúpiť oveľa vyrovnanejším a férovajším spôsobom vo svojich hodnoteniach a myslím si, že správa dvora auditorov, o ktorej dnes hovoríme, nám e, pomohla rozvieriť debatu na túto tému. A musíme sa vraciať k tejto otázky a hľadať zodpovednosť e, v komisii na rozličné témy e, minulých udalostí, ktorých sme v Unii čelili. Ďakujem, pán Hess, za váš výborný príspevok. Pán, pani Sulin. Ďakujem veľmi pekne. Zastupujem tu kolegu, ktorý tu dnes nemôže byť. Tieňový spravodajca za túto správu ma požiadal o odprezentovanie stanoviska. Tieňový spravodajca hovorí nasledovné. Vítame osobitnú správu o pomoci krajinám v ťažkostiach, eh, ktoré boli ovplyvnené eh, finančnou krízou. Tieňový spravodajca eh, to chápe tak, že podobná správa bude vydaná pre Grécko, takže by sme chceli požiadať dvor auditorov, kedy bude táto osobitá správa o Grécku zverejnená. Tieňový spravodajca víta odporúčania dvora auditorov a podporuje ich a hovorí, že potrebujeme jasnú štruktúru do budúcnosti, aby sme sa mohli vysporiadať lepšie s finančnou podporou. Potrebujeme racionálne, jednoduché a dobre zdokumentovateľné procesy, tak ako to navrhuje dvor auditorov. Potrebujeme rýchlu aktiváciu, potrebujeme rýchlu odpoveď e, od zamestnancov komisie. A tieňový spravodajca by chcel poznamenať, e, že potrebujeme väčšiu transparentnosť pri e, rozhodnutiach a administratíve a dohľadom nad rozpočtom. Nie je to iba záležitosť tohto konkrétneho prípadu, je to problém, ktorý vidíme pre všetkých programov, ktoré momentálne prebiehajú. E, tieňový spravodajca takisto žiada komisiu, a opýtal sa jej, či ste už začali s, modifi- s modifikáciou a e, prispôsobovaním fiškálnych predpovedí. A v tom e, prípade, kedy sa to uskutoční a kedy uvidíme ďalšie odporúčanie zo strany dvora auditorov. Ďakujem. Ďakujem, pani Sulin. Potom dám priestor dvoru a auditorov, aby odpovedal neskôr, ale teraz pán Liberecký. Ďakujem veľmi pekne, Derek. Chcel by som poďakovať eh, dvoru auditorov za to, že vypracoval túto správu, ako aj Alessandre za vypracovanie jej správy. Hovoríme o záležitosti, eh, ktorá tu už je roky Nakoniec sa Grécko, Portugalsko a Írsko objavilo na titulných stránkach novín. A teraz sme na tieto veci tak trochu zabudli, pretože sa musíme vysporiadať s inými vecami, ako je Brexit alebo migrantská kríza. Avšak myslím si, by sme si eh, mali zachovať toto dobre smerovanie a tento dobrý pracovný návyk. Dnes máme lepšiu anticipačnú kapacitu a mnoho vlád a krajín sú v súčasnosti si nevedomé toho, čím sa zaoberáme a ako na to reagovať. Takisto krajiny, ktoré potrebujú pomoc, obostierajú mnohé mýty. Napríklad to, že musíme finančne podporovať Grécko a euroskeptici to používajú ako veľmi dobrý argument, takže by som vás chcel požiadať o následovné. Možno by sme mali preposlať tento text všetkým národným parlamentom, takže môžu prejednať túto záležitosť a keď sa stretnemi s poslancami národných parlamentov. Stálo by to za to, aby sme dali e, takúto správu na program dňa ako súčasť akejsi kampane za zvyšovanie povedomia, aby sme ukázali, akým spôsobom e, sa môžu krajiny ocitnúť v strmhlavom páde a v akomsi začarovanom kruhu. A takisto sa zaoberáme iba členmi eurozóny, avšak sú tu aj krajiny mimo eurozóny, ako napríklad Maďarsko. A Maďari by mohli aj povedať, že je s nimi zaobchádzané horšie. Mohli by argumentovať, že pokiaľ ste v eurozóne, tak sa vám chovajú lepšie a keď nie, tak sa vám k vám chovajú horšie. Musíme hovoriť o rozpočtovej disciplíne a na čo sa používajú európske prostriedky a o tom, ako funguje bankový systém. Tejto, táto správa je veľmi dobrým nástrojom na vytváranie celoeurópskeho povedomia a schopnosti e, urobiť si vlastne domáce úlohy a poučiť sa z chýb minulosti. Takže blahoželám tejto správe a chcem poďakovať i účtovnému dvoru za prípravu tohoto materiálu. Hoci i sme mali metodologické problémy, Určite môžeme zlepšiť e, postup získu, získavania informácií a prezentovania varovaní e, k takýmto materiálom. Ďakujeme, pán Liberacký. Nevidím ďalších e, poslancov hlásiacich sa o slovo, takže pán Tako z Ekofinu. Ďakujem. Vítam samozrejme túto možnosť s výborom diskutovať o tejto, tejto správe. Ďakujem vám, pani, pani predsedníčka, ďakujem vám, vám, členom výboru. Chcem povedať zo pár poznámok. Určite je toto prístup nový, nový prístup účtovného dvoru, je to výkonnostný audit. Tento nový prístup vítame. Budeme sa zapájať za našu stranu Musíme sa zapájať konštruktívne v tomto procese. Asistenčné programy, ktoré sú e, predmetom e, auditu, boli tie prvé, ktoré pomáhali krajinám nájsť návrat k trhom. Kríza, ktorá tu bola v roku 2008, nemala príklad, nemala precedens e, nebola predpovedateľná. To sa týkalo väčšiny, väčšiny politík. Bola to neočakávaná práca pre komisiu, programy pre členské krajiny v európskej oblasti sa vyvíjali pod obrovským tlakom, pričom sa rýchlo vytvárali nové postupy a nástroje. Komisia mala nakoniec veľké E, nedostatky zdrojov. E, dvor e, uznal, že komisia sa vysporiadala s touto výzvou. Ako povedali predstavitelia účtovného dvoru, komisia v tom stála sa, samotná, ale nekonala samotná. Boli tu predstavitelia členských krajín, ktorí v tom vytváraní programu zohrávali dôležitú úlohu. Prezentácia e, naznačuje taký nejaký negatívny obraz zistení. Správa je vyvážená, vytvára pozitívnejší príklad. To vidíme napríklad v odporúčaniach. Je tu prepojenie medzi chybami programu a, a otázkami krízy tá samotná správa nehovorí o chybách, ale o procedurálnych nedostatkoch. Súdny účtovný dvor neurobil politické posúdenie programu. Keď posúdite ekonomický výsledok, je jasné, že auditované programy splnili ciele. Vo všetkých týchto krajinách zostali v svojich vlastných obálkach a tieto obálky sa splácajú a nie sú tu náklady pre daňových poplatníkov. To je dôležité. Zamerili sme sa na proces príjmania rozhodnutí, manažovanie programov a hlavné oblasti obáv. Rád by som tieto oblasti, kde, kde sú obavy, pomenoval a, a naznačil, kde nesúhlasíme s účtovným dvorom. My veríme, že obsah programu by nemal byť štandardizovaný to povedali už niektorí poslanci. Programy by mali byť flexibilné a usporiadané na základe hĺbkovej analýzy ekonomickej, politickej a administratívnej situácie v jednotlivých krajinách. Čo je veľmi dôležité, je vklad národných inštancií týchto krajín. Rozhodujúce je pre úspech tohoto programu to privlastnenie si e, toho programu. Komisia uznáva, že pôvodne tu boli nedostatky. A správa uznáva, že tu bol proces e, e, učenia sa a že proces sa zlepšoval Takisto tie nedostatky nemali e, dopad na výsledok programov. Je tu určite priestor na zlepšenie. Myslíme si tiež, že procesy boli silné, zapracovali e, určité zábezpeky, sú činnosti s ďalšími inštitúciami. A ešte k odporúčaniam. <coughs> Myslím si, že sa zhodneme so všetkými odporúčaniami, ktoré bol predložil účtovný dvor. Takisto pani spravodajkyňa. Myslím si, že je to e, dobrá báza, dobrý základ. Na týchto odporúčaniach sme už popracovali a mnohé už boli implementované. Tieto postupy podľa mňa i manažment e, materiálov sa frapantne zlepšil od počiatku. Po každej revízii programu je tu komplexná správa o súlade, ktorá je verejná a prosím, e, e, prozrite si ju. Snažíme sa tiež vy, vy, robiť e, posudzovanie ex post E, pokiaľ ide napríklad o írsky program alebo španielský program, ktorý nepokrýva e, audit e, účtovného dvora, sa zverejnil. Rád by som tiež pertraktoval jednu z obáv jedného členov výboru a pozrel sa na evaluáciu ex post programu írskeho, kde dospievame k záveru, že tento program bol úspechom. Teraz pohovorím o niekoľkých ďalších načatnutých bodoch, ktoré tu odzneli. Najprv, pokiaľ ide o e, fiškálnu a ekonomickú predpoveď, toto je oblasť, kde e, dochádza e, k neustálemu zlepšovaniu a rád by som zdôraznil, že štít komisie je tu naozaj čistý, pokiaľ ide o predpovedanie, či už ide o súkromné, ale, alebo na, na, predpovedanie alebo na základe e, benchmarkov OECD. Myslím si, že pokiaľ ide o pôvodný dlh, tá reakcia, ktorá e, sa udiala a vytvorenie e, nových nástrojov je e, rozhodným krokom vpred a krajinám, ktoré si požičali prostriedky z jednotlivých e, nástrojov, to umožňuje mať veľmi nízke náklady financovania e, e, za krátke obdobie a toto samozrejme v komisii výrazne vítame. Ďakujem. Tako. Ďakujem, pán Tako, za vašu e, príspevok. Bolo tu množstvo e, bodov. Možno Teraz je na čase, aby samotný účtovný dvor e, zareagoval na e, vyvstanovšie otázky. Rád by som na úvod poďakoval za, za uvítanie, za reakcie poslancov a chcem využiť e, túto príležitosť, aby som komisii poďakoval za vynimočnú spoluprácu pri tomto audite. Je to nový typ auditu, E, preverovali sme e, operatívnu účinnosť komisie, teda ako komisia pripravuje e, takýto rozsiahlý postup a ako ich to pripravuje pre tých, ktorí príjmajú rozhodnutia. A veľmi nás teší, že všetky naše odporúčania zohľadnili. Ak dovolíte, budem pokračovať v španielčine snáď zo pár e, reakcií na komentáre spravodajkyne pani Ayala Sender. Najprv poviem čosi k pôsobnosti našeho preverovania alebo tej, tomu záberu. Hovorilo sa tu o frustrácii. Nuž, my e, tie postupy a tú prácu E, pracovný postup komisie sme preverovali e, tak, aby prispievali k účinnému príjmaniu dôležitých rozhodnutí, ktoré majú príjmať e, tí rozhodujúci politici. Už som to bol povedal Nevyjadrili sme sa všetkým obciám, ešte máme tu určitý oblasť definovaný, oblasť e, pre našu správu a vyvstáva tu dojem, že iné oblasti presahujú rámec tejto správy. E, sú tu určite, je tu diskusia o hospodárskej politike, to áno, medzi politikmi i akademikmi Existujú i ďalšie diskusie, pokiaľ ide o odpúšťanie dlhov a e, pracuje sa na scenároch v prípade, že by nebolo žiadnej záchrany. Ale naše preverovanie sa nezaberalo týmto. My sme sa obmedzili na postupy a procesy teda tú operatívnu účinnosť inštitúcií a schopnosť efektívne tu prispieť k príjmaniu rozhodnutí. Je totiž e, správne poznamenať, že rozhodnutia príjma rada a e, politické osobnosti a od e, zo, zo strany jednotlivých grémií ale tieto rozhodnutia sa opierajú o e, dokumenty, ktoré vypracováva komisia. Z tohoto dôvodu práca komisie je veľmi dôležitá a osobitne sme sa tým preto i zaoberali. Treba e, e, sa pozerať do budúcnosti a starať sa o to, aby E, dokumenty. E, transparentnosť a follow-up sa v budúcnosti zlepšovali. E, my sme tiež toho názoru, že mm, každý program musí byť ušitý na mieru, prispôsobený osobitnej situácii v príslušnej členskej krajine. Členské krajiny s, e, predsa sa podpisujú pod to memorandum Máme tu podobné situácie e, riešené však inak. Pozreli sme sa na programy, ktoré boli pre krajiny, ktoré ne, nie sú členmi eurozóny. Pokiaľ ide o reformy, ktoré prijal e, mal prijať parlament, Myslím si, a mám tu na mysli odsek e, 189, takže máme tu, hovorili sme tu o krajinách, ktoré naozaj e, veľmi uspokojivo absorbovali štrukturálne fondy. Sú tu jasné formy, ktoré sa realizovali pri e, riešení štrukturálnych fondov u ďalších krajín tieto témy neboli riešené. No a potom sa tu spomenul ďalší e, bod. Druhý a počet podmienok, niekedy sú to všeobecné, niekedy e, špecifické podmienky. V našej správe si myslíme, že tu boli i rozdiely ako treba plniť tieto podmienky. Preto sme toho názoru, že táto téma je veľmi dôležitá. A je dôležitá na to, aby každý dodržiavali rovnaké pravidlá. Zastávame ten názor, že tieto programy musia byť prispôsobené jednotlivým krajinám a z tohto dôvodu zdôrazňuje jedné odporúčanie číslo 6. Tu apelujeme na komisiu, aby ešte raz realizovala to rozhodnutie, ktoré sa týka odporúčania realizovateľnosti jednotlivých projektov. Treba pritom zohľadniť aj to, že aké dopady tieto reformy budú mať a Takisto sme apelovali na komisiu, aby urobila aj analýzu ex post a výsledky tejto analýzy, ktoré vlastne vzýšli z týchto jednotlivých programov, pokiaľ ide o hospodárskú situáciu, takisto aj pokiaľ ide o hospodárskú súťaž. To znamená, treba preskúmať, či tieto priority boli stanovené správnym spôsobom. A tento problém tu je menej e, v tom zmysle, že by tu boli nejaké rozdiely a nie v tom, že by sme sa snažili nájsť nejakú, uh, nejaké riešenie pre všetkých, paušálne, a práve preto by to bolo treba preskúmať ešte raz. Ako to teda vyzerá s vyhliadkou do budúcnosti? My zastávame názor, že keď už tieto naše odporúčania sa realizujú, tak komisia môže potom pracovať jednoducho aj v lepších podmienkach. Teraz tu máme tu pak a Six pak a tieto očakávajú od komisie, aby bola pripravená na to, realizovať patričné programy autonómnym spôsobom a myslím si, že čo je najdôležitejšie v našej správe, Naša, naša najdôležitejšie Naša najdôležitejšia informácia je to, čo sme vlastne vyjadrili aj vo forme odporúčania, predovšetkým pokiaľ ide o budúcnosť. Trochu nás kritizovali. Uviedlo sa, že sú tu určité slabiny, pokiaľ ide o oblasť procesu, akým spôsobom my naše správy posúvame ďalej to si môžeme samozrejme ešte raz spoločne pozrieť, ale chcel by som vás uistiť, že skutočne veľmi obozretne postupujeme, pokiaľ ide o zaobchádzanie s informačným materiálom, ktorý vlastne bol základom pre našu správu. A aj v tejto správe, aj pokiaľ ide o túto správu, teda sme e, rozpracovali ešte konkrétne aspekty na to, aby sme naše požiadavky eh, prezentovali eh, prioritným spôsobom. A vaše komentáre potom posuniem kolegom. Okrem toho sa tu hovorilo ešte o otázke Európskej centrálnej banky vo vzťahu k Írsku. A kde je odsek 89, tam sa venujeme otázke, ako vyzerali práce vlastne eh, práce, pokiaľ ide o zohľadnenie alternatív v prípade senior bondholders, účasti národ teda a a nenašli sme žiadne patričné dokumenty k tomuto bodu z Európskej centrálnej banky a z tohto dôvodu sme vyslovili veľmi dôležité odporúčanie v tom zmysle, že ak bude v budúcnosti potrebné aby boli zaangažovaní aj ďalší partnery v programoch, takže by sme mali mať patričný protokol k dispozícii na to, aby tie najdôležitejšie témy tu boli definované a tieto dokumenty, ktoré tu máme, vlastne treba využiť. Takže do budúcnosti je veľmi dôležité, aby sme jasne rozumeli tomu, ako vlastne je zaangažovaný parlament do uh, spracovania týchto dokumentov. Takisto tu boli odvolávky, pokiaľ ide o Grécko a ďalších, ďalšie krajiny, pokiaľ ide o Grécko a my vlastne od samého úvodu sme si uvedomovali, že tu budú určité ťažkosti, ktoré sa týkajú práve procesu implementácie gréckého programu. To znamená, že sme sa rozhodli pristúpiť k špecifickej správe týkajúcej sa Grécka a vlastne vyprodukovali sme aj takúto správu. Ide tu o to, aby sme lepšie pochopili, ako vlastne ten Task Fox, ktorý zriadila komisia na Grécko, zabezpečil technickú pomoc, ako to funguje. Budem veľmi rád, ak to budúci, týžde, budúci mesiac bude môcť prezentovať. Mm. Uh, early ne next year, I hope we will be in the, sit in the situation to present uh, an extensive, comprehensive report Takže budeme prezentovať komplexnú správu o manažmente Európskej únie greckých programov. Takže ďakujem pekne ešte raz za vaše prijatie našej práce. Bola to pre nás výzva rozvinúť túto novú metodológiu, tento nový prístup a chcem sa poďakovať aj týmu, ktorý ma sprevádzal Myslím, že som pokryl všetky nastolené otázky a problematiky a som k dispozícii samozrejme e, všetkým, ak bude potrebné ešte objasniť niektoré aspekty. Ďakujeme pekne, tým sme sa vlastne dostali ku koncu tohto bodu a teraz ešte tu je kolega Flanagan, ktorý požiadal o slovo, ale je to možno riziko, že sa celá tá diskusia ešte znovu otvorí. Ja sa ospravedlňujem, ja som takisto členom výboru Agri a hlasovali sme dnes do poludnia, toto je veľmi dôležitá téma. Ja som to sledoval, mám tu takisto aj zamestn- kolegov, takže mám otázku pre účtovný dvor, ak je to v poriadku. Chcel by som sa spýtať, či vlastne preskúmali situáciu v Írsku, ktorá je vlastne súčasťou memoranda porozumenia tak ako na to poukázal pán Hayes, predtým Írsko bolo donútené ešte stále nutia, aby sme po, si požičali 31 miliard, ktoré nám má vlastne pomôcť pri tom bailoute, pri nesystematických bankách. Tento program bol implementovaný v roku 2011. Ak ste ešte nepreskúmali túto problematiku, možno by ste mohli v rámci vašej inštitúcie inštitúcie preskúma túto situáciu. A ešte pokiaľ ide Európsku komisiu, tam hovorca Európskej komisie hovoril o tom, že sa tu preplácajú obálky a že to pre daňových poplatníkov nestojí nič, ale to nie je pravda. Nie sme členom Európskej únie. Napríklad nás to stálo 6 miliard za posledné roky, ktoré sme si požičali a takisto hovoril o členských štátoch, ktoré si jednotlivé programy osvojujú, že to je kľúčové. Kto vlastne tieto slova takto prezentuje? To je nanecovanie zo strany Európskej komisie. Európska centrálna banka sú jediné, ktoré majú právo na tieto programy. Ospravedlňujem sa, že som tu nebol skôr. Podarilo sa mi e, zvládnuť veľa vecí ako politika. Nemôžem byť na dvoch miestach naraz. Máme tu iba 11 poslancov, takže nemôžem byť všade.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 pokiaľ ide o tie dlhopisy, ktoré ste spomenuli. Takže vykupovanie týchto dlhopisov sa udialo predovšetkým pred e, začatím toho programu. To boli všetko rozhodnutia, ktoré prijali írske úrady, Centrálna banka. A vychádzame teda z tohoto. Nejde tu o 31 miliárd, ktoré sa dali takto vykúpiť, alebo ktoré by sa boli takto dali e, odpísať. Je tu o sumu, ktorá je oveľa menšia ako tú, ktorú ste uviedli. Ak nahradíte súkromný dlh verejným dlhom, to je vlastne to, čo sa deje, ak takýto program začne a zabezpečíte o úradnú pomoc, pretože tieto krajiny nie sú schopné požičať si na finančnom trhu. Čo vlastne z tejto krajiny príde, je úroková sadzba, ktorá je nižšia ako náklady na pôžičku a to je veľmi dôležité. Thank you, man chair. Ďakujem pekne, pani predsednička. Takže pokiaľ ide o to, čo nastolil tú problematiku poslanec, posledný vystúpivší, tak pokiaľ ide o odsek 114, tak čo vlastne hovoríme je, že Európska centrálna banka spolu s partnermi Euro- Trojky vyargumentovali tieto postupy a účast, boli účastní aj na tom rozhodnutí, ktoré spadlo nemáme prístup k týmto dokumentom, takže nemohli sme preskúmať údaje a naše zistenia sú takej povahy, že opakujem, je tu odsek 114 na strane 49 v našej správe, na čo vás odporúčam. Ja, vielen Dank. Damit sind wir am Ende dieses Tagesordnungspunkts. Ty sme na konci dnešného bodu, teraz ideme k ďalšej správe 24 z roku 2015 Ines ešte sa chce vyjadriť, prepáč, nech sa páči. Takže síce mi odpovedali, ale boli tu ešte niektoré aspekty, ktoré som chcela spomenúť. Teraz dostal slovo pán Fenegen a ja by som bola rada reagovala na túto tému pretože vlastne boli by sme si želali, aby komisia nám povedala niečo, aj pokiaľ ide o tieto náklady, pretože sú tu nominálne náklady, ale takisto sú tu ešte aj sociálne náklady. A pán Hayes istotne právom poukázal na to, že tieto krajiny tu veľmi trpeli eh, pod týmito podmienkami. A predovšetkým pokiaľ ide o implementáciu týchto programov a na to, aby sme zaznamenali určité zlepšenie situácie, predovšetkým vo vzťahu k občanom, tak to bude komplikované. K tejto problematike by sme boli očakávali viac informácií od účtovného dvoru. Všetci tu sa učíme záchodu, ale pokiaľ ide o evaluáciu, tak tam sa stanovujú priority, ktoré sa týkajú konkrétnych výsledkov v rámci, kon, v rámci Európy 2020, pokiaľ ide o vyhodnocovanie týchto projektov, ale pri ďalších správach by sme skutočne očakávali a boli radi, ak by účtovný dvor, pokiaľ ide o dopady spoločenské, povedal viac. A pokiaľ ide o konkrétne ciele, možno tu boli nejaké nedostatky, ktoré tu boli a to samozrejme mohlo za pričiniť určité problémy, ale vlastne otázka je, či tieto ciele boli dosiahnuté. To znamená, tie krajiny, ktoré sú tu v takýchto veľkých problémoch, sa dostali do skutočne prekernej situácie. Takže komisia tu sa vyjadrila niektorým palčivým aspektom týchto mimoriadných správ a bolo by dobre, ak by sa nám podarilo identifikovať, či sú možné ešte ďalšie opatrenia, ktoré by možno boli menej škodlivé pre niektoré oblasti, ako napríklad vzdelávanie a zdravotníctvo. Ak sa z toho môžeme niečo poučiť, tak potom môžeme v budúcnosti možno e, sa nesústrediť iba na také úsporné opatrenia, ale aj na ďalšie body aby sme neboli toho opäť svetkom a mali na pamäti budúcnosť. Ďakujem veľmi pekne. Teraz sme naozaj na konci tohto dnešného bodu programu a prejdeme na ďalší prok. A nasleduje ďalšia osobitná správa Európskeho dvora auditoru 24 2015, boj proti podvodom v oblasti DPH vnútri spoločenstva. A náš zodpovedný Európsky dvor auditorium Mates a sprav, vítame spravodajcov Denžmi Ali. Ďakujem veľmi pekne. Som veľmi rád, že vám dnes môžem odprezentovať našu e, správu dvora auditorov e, o tom, či e, Európska únia efektívne bojuje proti podvodom v oblasti DPH vnútri spoločenstva. Vysvetlíme naše zistenia a naše odporúčania eliminácia vnútorných hraníc e, v roku 1993 bola dobrá, znižila transakčné náklady a zintenzívnila cezhraničnú e, výminu a takisto zvýšila HDP všetkých krajín. Avšak je aj pravda, že zrušenie hraničných e, kontrol otvorila aj priestor na manipuláciu a podvody. Napríklad predtým bolo možné vyviesť e, tovar iba potom, čo bola zaplatená DPH a mali priložené zodpovedajúce dokumenty a národné agentúry si mohli tak medzi sebou kontrolovať e, údaje. Potom, čo tieto kontroly boli e, zastavené, umožnili sa e, podvody e, na daniach z pridanej hodnoty, ktorých e, miera narastla. E, po roku 1993 boli preto kontroly nahradené povinnou výmenou informácií medzi členskými štátmi. Obchodníci v rámci EÚ museli zasielať údaje daňovým údajom, ktoré museli dávať tieto údaje k dispozícii úradom v iných členských e, štátov, kde sa e, jednotlivé subjekty identifikujú na základe medzinárodného daňového identifikačného čísla DPH zaviedol sa e, systém e, VIS. Títo majú priamy záujem e, vzhľadom na to, že obchodníci nesprávne častokrát alebo milne nahlasujú tieto údaje, môžu sa vyskytnúť aj potenciálne podvodné e, transakcie. Predchádza tomu napríklad e, Eurofis, e, ktoré si má, kde sa dajú vymeniať informácie o nebezpečných alebo podozrivých firmách. A táto výmena informácií sa dá vykonávať aj na vlastnú žiadosť alebo aj e, bez nej medzi členskými e, štátmi, medzi daňovými úradmi jednotlivých členských krajín. Mimo Európskej únie pod podľa procedúry 42, kde, sú, je tovar e, dodávaný cez jeden členský štát, ale miesto určenia aj v inom členskom štáte. Musí sa nahlasovať tieto tovary pre účely e DPH v závislosti od krajiny e, určenia. DPH sa potom vypočítava na základe krajiny posledného určenia a a je to práve daňový pán Matis. Môžete, mohli by ste hovoriť pomalšie, zdá sa, že tlmočenie má určité problémy. A je to práve daňový zástupca dovozcu, ktorý musí nahadzovať údaje o dovezených e, tovarov do iných e, členských tých štátov cez systém VIS. To je systém, ako by to malo fungovať, avšak e, v našom audite e, sme našli aj veľmi slabé stránky. Začnem tým, že sme vykonali prieskum e, medzi daňovými úradmi všetkých členských štátov a podľa tohto prieskumu sme zistili, že väčšina respondentov bola nespokojných s tým, ako systém funguje. Toto poukazuje na to, že ten systém je čiastočne úspešný, avšak náš audit, ktorý sa uskutočnil v piatich členských štátoch, e, odhalil aj e, určité nedostatky. Je tu malá efektivita krížovej kontroly prichádzajúcich údajov e, podľa režimu článku 42. Informácie nie sú nahlasované v systéme VIS a iba niektoré e, z týchto transakcií je v tomto systéme, konkrétne iba 12 ktoré nie sú obsiahnuté vo VIS systéme. Čo sa týka colných úradov, tie častokrát nekontrolujú e, DPH údaje, ktoré sú e, uvedené v colných priznaniach a závisí to od členského štátu, aké colné postupy e, alebo daňové postupy zvolí a nemajú akúkoľvek motiváciu kontrolovať, či daňový zástupca dovozcu naozaj správne vyplnil tieto priznania. Sú tu aj problémy s presnosťou e, to, či sú e, včasné a či sú načas vymienené medzi členskými štátmi. Keď sa v rekapitulatívnych e, správach, zhrňujúcich správach objavia falošné DPH čísla, není možné už proti ním zasiahnuť. Takisto je tu aj nedostatočná spolupráca a takisto aj duplicita kompetencií medzi e, policajnými zložkami a daňovými a colnými úradmi. Podľa tejto štruktúra e, Eurofisu hovorí, že každý jeden členský štát vyhotovuje svoju vlastnú rizikovú analýzu na základe prijatých údajov, avšak medzi členskými štátmi existuje veľmi malá alebo žiadna spolupráca pri vytváraní spoločného hodnotenia rizika eh, v súčasnosti tá výmena je dobrá. Po piaté, OLAF a Europol, ktorí by mohli eh, prispieť k stíhaniu cezhraničných eh, daňových podvodov, však nemajú eh, prístup k DPH údajom, ktoré sú vymenené elektronicky medzi členskými štátmi a v súčasnosti neexistuje systém odhadovania a e, spravovania štatistík o podvodoch na DPH. Niečo takéto by mohlo zlepšiť indikátory a ukazovatele efektivity v, tomto, e, v tejto oblasti a zlepšiť celkovú účinnosť. Teraz, aby som pohovoril niečo o odporúčaniach. E, komisiu odporúčame niekoľko legislatívnych e, pozmeňujúcich návrhov, ktoré by zabezpečili lepšiu krížovú e, kontrolu medzi údajmi, ktoré sú vymenené medzi inými štátmi a realitou. Takisto by sme vyzvali členské štáty, aby lepšie spolupracovali s Eurofisom a lepšie e, sa informovali o jednotlivých podvodoch. Je nám jasné, že komisia zlepšuje časové lehoty, respektíve sprísňuje časové lehoty, do ktorých si členské štáty musia informácie vymeniť a e, takisto aj e, zlepšuje spolahlivosť e, systému výmeny informácií. Myslíme si, že komisia by mala odstrániť právne bariéry v členských štátoch, ktoré zabraňujú výmene informácií e, tak na národnej, ako aj na európskej úrovni. Takisto si myslíme, že komisia by mala zaviesť také legislatívne návrhy, ktoré by e, zaviedlo povinnú výmenu DPH údajov e, cez VIS systém a sprístupnila tieto e, údaje OLAFu a Europolu. Treba vytvoriť spoločný systém e, odhadovania množstve podvodov na DPH v rámci komunity v rámci spoločenstva. Takisto vítame komisný návrh o zlepšení spolahlivosti údajov strát na DPH v krajinách určenia Takisto si myslíme, že rada by mala autorizovať komisiu, aby vyrokovala a, a podpísala e, bilaterálne dohody e, v tých e, krajinách, kde sú prevádzkovateľe dovozcovia založení a kde majú svoje sídlo vrátane DPH v rozsahu smernice o podvodoch a takisto aj v nariadení ktorá reguluje Európskeho prokurátora. Myslíme si, že OLAF by mal mať jasné nástroje a kompetencie, aby kontroloval tieto intrakomunitárne transakcie a zistil, či neovplyvňujú finančné záujmy únie. Takisto komisia akceptovala naše odporúčanie s výnimkou nasledovaného, ktorý hovorí o efektívnej krížovej e, kontrole databáz o užívateľov DPH naprieč členskými štátmi. To nás trochu prekvapie, e, pretože toto Európsky dvor auditorov zdôrazňuje už veľmi dlho a nie len my, ale aj napríklad Francúzsky dvor auditorov, ktorý tak povedal v roku 2015 a tvrdil, že e, nedostatky takejto siete a nedostatky elektronickej výmeny spôsobuje veľké straty na výbere DPH pri cezhraničnej výmene. Eh, čo sa týka dát o podvodoch na DPH, skupina odporúča, aby sa táto záležitosť vyriešila, eh, avšak eh, trochu nás uspokojuje vyhlásenie komisie, že prehodnotia svoj mm, postoj, ktorý závisí aj od výstupu z projektu Fiscalis 2020 myslíme si, že to je práve to, čo odporúča aj e, dvor. E, všimli sme si aj nedávno iniciatívu komisie, ktorá prijala akčný plán o DPH na zavedenie jednotného, e, jednotnej oblasti DPH v celej Európe budeme pokračovať v monitorovaní postupu v tejto oblasti a budeme informovať o našich zisteniach e, na pravidelnej bázi. V tomto kontexte e, by som chcel povedať, e, že by sme radi prispeli formou stanoviska k legislatívnym návrhom komisie pri upravovaní režimu DPH no, ak to bude žiadať rada alebo EP. Ďakujem veľmi pekne toto je veľmi e, dôležitá správa aj pre tých poslancov, ktorí sami tu nie sú až tak dlho, že tento výbor e, sa zaoberá touto témou už e, mnohé roky. Pred, začali sme sa tom 12 rokmi, pani Sender si to iste pamätá, je to e, téma, ktorou sa dá popísať iba ako škandál, e, pretože členské štáty odmietajú, odmietajú presunúť niektoré kompetencie na úrovni európskej úrovni a umožňujú tak e, zločiny, ktoré nás stoja miliardy ktoré potom chýbajú v štátnej pokladnici to je stav, ktoré môžeme označiť iba za škandalozný a nejak ináč. A z môjho vlastného názoru e, som sa chcela predostierať túto tému v Nemecku. A a ani spolkové ministerstvo sa na túto tému nedíva značením napriek tomu, aký je súčasný stav, keď hovoríme, ten kompetenčný boj je tak dlhý bez ohľadu na vlastné straty môžeme iba smutne pokrútiť hlavou. E, e, táto téma na, e, kom, o kompetenciách na európskej úrovni hovoríme aj pri téme harmonizácii právneho základu. Toto je jediný bod, kde sa nevieme zhodnať, zhodnúť s radou, na ktorom vysí celé opatrenie kde hovoríme o podvodoch na DPH eh, pri cezhraničnom eh, obchode. Je to pritom veľmi dôležitá téma a je eh, škoda, že to je technickej povahy, avšak táto technická zložitosť poukazuje na to, že nám chýba aj verejný tlak. Je veľmi dobré, že táto správa bola vydaná a vítame spoluprácu a náš spravodajca je pán Ali, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka, kolegovia, zástupcovia Európskeho eh, dvora auditorov a Európskej komisie. Chcel by som sa na úvod poďakovať Európskemu dvoru auditorov za naozaj vyčerpávajúcu eh, správu, ktorú zaslali, zodpovedá na otázku, či Európska únia bojuje efektívne proti podvodom na DPH vnútri spoločenstva. Audit bol implementovaný na úrovni komisie a prieskum uskutočnený na vzorke piatich členských štátov. Zistenia správy spočívajú v tom, že európsky systém nie je dostatočný a dostatočne efektívny, čo sa týka podvodom v oblasti DPH to je spôsobené nedostatkom porovnateľných údajov na úrovni Európskej únie. Téma je ešte náročnejšia o to, že podvody e, v oblasti DPH sú úzko prepojené s organizovaným zločinom. E, pani predsednička Gressle spomenula práve tento fakt, že podľa odborníkov tie výročné straty sú medzi 40 a 6 miliardami eur. Z celkových príjmov na DPH 2% organizovaných skupín sú vlastne za 80% podvodov. EÚ má množstvo nástrojov, ktoré môžu použiť členské krajiny na boj proti komunitárnemu podvodu z DPH. Niektoré z nich však musia byť posilnené alebo aplikované konzistentnejšie problémy možno z, zastrešiť troma e, témami. Poprvé, väčšina z členských krajín nemajú dobré e, preverovanie medzi daňovými údajmi. Po druhé, rámec ko- administratívnej koordinácie umožňuje výmenu informácií DPH medzi daňovými úradmi členských krajín. Sú tu však problémy súvisejúce s presnosťou, e, úplnosťou a načasovaním údajov poskytovaných iným členským krajinám. Nedostatok spolupráce, duplicita e, kompetencií jednotlivých orgánov. Ak chceme prekonať medzery, účtovný dvor sformuloval viacero odporúčení komisii a členským krajinám, ale i rade a parlamentu. Nepôjdem teraz do podrobností, pretože sú v pracovnom materiáli, ktorý som e, vypracoval. Ak členské krajiny a inštitúcie budú tieto opatrenia implementovať, tak podľa mňa to by pomohlo podporiť účinnosť boja proti e, komunitárnemu podvodu na DPH. Súčasne by som rád sformuloval viacero odporúčaní, ktoré by sa mali zapracovať do správy v absolutóriu 2015. Komisia poprvé by mala vytvoriť všeobecný systém evaluácie pod, podvodov z DPH, aby sa o, zefektívnila práca e, práce európskych e, daňových orgánov. Komisia by mala e, e, navštíviť krajiny, aby sa zlepšila aktuálnosť ich reakcií na požiadavky o informácie a spolahlivosť výmeny informácií v rámci DPH. Po štvrté, komisia by mala prijať opatrenia, aby sa zlepšila spolupráca mimo EÚ a zlepšila tiež E, tiež výber e, údajov o DPH. Členské krajiny by mali odstraňovať bariéry, pokiaľ ide o orgány vymáhajúce prostriedky. Mali by tu byť tiež dobré finančné zdrojky, aby sa zabezpečila e, účinnosť operatívnych akčných plánov. A kým uzaviem svoje úvahy, Mám viacero otázok smerom na Európsku komisiu. Analizovali ste problémy, ktoré tu e, boli nadnesené. Poprvé, analyzovali ste, ako pod, podvody e, medzi, e, v rámci komunity sa môžu riešiť, ak by sa aplikovali odporúčania účtovného dvoru. A druhá otázka potom, aké by boli finančné dopady na rozpočet EÚ? Vidíme, že problémy a krízy, ktoré e, e, sa vyskytli, neustále e, žiadajú dodatočné prostriedky a podľa mňa toto je potenciálny nový zdroj, ktorý by nám mohol pomôcť pomohol vyriešiť mnohé pro- problémy, ktorým čelíme. Kolega Javor je ďalší riečník. Thank you, Madam Chair, and let me to make first a short... Ďakujem, snáď technická poznámka na úvod. Chcem výbor informovať, že maďarské e, tlumočenie pred hodinou bolo e, e prerušené Počas absolutória pre parlament sme diskutovali tlmočenie. Možno treba e, zobrať do úvahy, že kapacity e, tlmočenia sú slabé a sú tu situácie, kedy nemôžeme využiť e, svoje právo hovoriť v materinskom jazyku. Po druhé, samotná správa. Ďakujem vám v prvom rade za správu. Podľa mňa je to veľmi podrobná a, e, a aktuálna správa, aktuálny materiál, keďže e, podvod na DPH je jednou z najväčšou oblastí e, kritických oblastí. Môže tu byť v sumy okolo 170 miliard eur ročne, 1,5 krát viac než samotný celý rozpočet. To ukazuje, ako to, aké je to dôležité, aké aktuálne to je, keďže sem patrí akčný plán komisie. A ďakujem vám tiež, eh, ďakujem spravodajcovi za jeho správu, ktorá podľa mňa je veľmi presná, veľmi presným materiálom, ktorý odzrkadluje veľmi dobré eh, dokument ECI a je to dobrá báza E, spolupráce na tejto téme. So pár dôležitých tém týkajúcich sa doko- e, dokumentu ECI, teda Európskeho účtovného dvora. V prvom rade spomína to i účtovný dar, a je to ale teda politická otázka a nie je jednoduchá na vyriešenie zo strany inštitúcií EÚ. Musíme však jasne vnímať to, že naše snahy v boji proti mm, podvodom sa narážajú <laughs> na odpor členských krajín. Aj tu vo výbore sme mali určité diskusie týkajúce sa smernice PIF, Smernica PIF by mala celkom jasne riešiť e, DPH počas správy PIF a tej ospravy e, výbor a parlament nakoniec celkom jasne povedali, že táto smernica by mala pokrývať e, DPH. Samozrejme, že toto že to nie je prípad všetkých, všetkých členských krajín. Je tu nedostatok podpory členských krajín, pokiaľ ide o vyšetrovanie komisie v členských krajinách. Vieme, že e, dane sú v zodpovednosti členských krajín a oni sa veľmi za, e, za to zastávajú. inštitúcie ako OLAF by mali zisťovať eh, ak chceme efektívny eh, boj proti podvodom, mali by sme urobiť čosi eh, proti tejto nerovnováhe práv komisie a členských krajín. Tretia otázka, ďalej, veľmi, veľmi citlivá Otázka znie, čo môže urobiť komisia, keď niektoré členské krajiny e, majú podozrenie, že orgány členských krajín e, nerobia maximum, aby bojovali proti podvodu na DPH, pretože korupcia dosiahla najvyššiu úroveň v rámci vlád. A toto nie je to je teoretická možnosť, je to fakt, že musíme reagovať na podobné situácie. Komisia nemá nič v rukách, aby mohla vyvinúť tlak, aby mala lepší výkon. Chcem zopakovať to, čo povedal spravodajca, pokiaľ ide o lepšiu spoluprácu medzi členskými krajinami a ich orgánmi Chcem zdôrazniť jednu z posledných vecí, pardon, dve veci, a však krátke. Obrátený tok DPH. Na druhej strane veľmi e, pestrý systém e, v českých krajinách znemožňuje efektívny boj, takisto e, tech, e, technika e, podvodov, kruhových podvodov z DPH. Ťažko možno tieto potierať. Pokiaľ ide o elektronický obchod na internete, to predstavuje len malý podiel obchodu v EÚ, ale ten podiel narastá problém zdaňovania tohto e, e, typu obchodov určite znamená problémy pre budúcnosť, e, takisto pre, pre orgány EÚ. Ďalšou rečničkou je pani kolegyňa Ayala Sender. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade chcem poďakovať účtovnému dvoru za správu. Čo si som sa tu naučil, pred... E, keď sme boli v Nemecku na ministerstve financí, tak sme sa o tom e, dozvedeli. Bola tam štátny tajomník, ktorý povedal, že Nemecko navrhuje, aby DPH už nepatrila k vlastným zdrojom EÚ na základe e, problémov, ktoré z toho vyvstávajú. Vývozcovia majú veľké problémy, pretože nemáme tu pre zástupcu rady. Jednoducho to nie je súčasťou toho, že, a sami ste to povedali, tieto konflikty sme tu mali po dlhú dobu, že tu boli podvody z DPH a mali, boli súčasťou smernice o boji proti korupcii. Ak chceme bojovať proti e, podvodom na DPH. Je to dôležitý bod, aby sme e, s touto správou spolupracovali i e, s kolegami z Ekonu. Je tu naozaj šokujúce, že niektoré z členských krajín sa bránia. A neviem teraz celkom, či možno dosiahnuť to zo stranu parlamentu, aby členské krajiny sa toho i držali. Vidím, že e, účtovný dvor v určitých prípadoch, e, že mu je to jasné, že, že transakcie, obchodné transakcie sú nad 50 tisícmi a mesačne to niektoré krajiny ich priznávajú, vysvetľujú. Komisia, teda otázka znie, ako môžeme členské krajiny prinútiť, aby takto konali. Možno otvoriť konanie proti podvodom? Aby sa teda všetci držali týchto e, mesačných úrovní a aby sa veci nezmierňovali. Digitálny čas takisto. Nie je pochopiteľné, že by sme systém nemohli takto do, dotvoriť. aby sme ten systém dostali, ten, ktorý by bol kompetentný a ktorý by automaticky vlastne žiadal pre účtovný dvor o transparentnosť, aby sme bojovali proti podvodom. Záverom snáď som sa chcel spýtať komisie, ako ste si to predstavovali, in, ako vyzerajú indikátory, pokiaľ ide o boj proti výsledkom podvodov, pretože takýto, takéto cieľa, indikátory Ako možno členské krajiny pod, donútiť, aby reagovali, aby mali reakčné plány? a aby sa tieto ciele i dosahovali. Veď pracujeme to by bolo predsa e, žiada, ži, e, žiadúce. Takže máme tu aj takých, ktorí vlastne dan z pridanej hodnoty chcú z toho vyňať z európskeho rozpočtu a to nepovažujem za rozumné. Myslím, že musíme sa držať Montyho skupiny a celá tá, ten problém s transparentnosťou, to musí byť vyriešené s národnými orgánmi na to, aby sme posilnili náš postup, aby, keď hovoríme teda o pridanej hodnote a podvodoch. Sú tu stále ďalší, ktorí hovoria, že najlepšie by bolo, ak by sme to vrátili členským štátom a vyňali z rozpočtu. Pani Pitera? Ďakujem pekne, pani predsednička. Z ročného pohľadu Európska únia stráca miliardy a miliardy eur, pokiaľ ide o podvody z DPH. kde ide o export služieb do iných členských krajín. A tu vlastne podvodníci e, sa snažia vyhýbať v tejto oblasti predovšetkým pravidlám, ktoré to pokrývajú. Daňové úrady vo všetkých členských štátoch dostali dotazník k dispozícii a zo strany účtovného dvoru, pokiaľ ide o boj proti podvodom práve e, v daňovej oblasti a takisto aj Úštovný dvor organizuje konkrétne výjazdy, aby informoval patričné orgány členských štát, ako majú postupovať. Musíme urobiť všetko preto, aby sme proti tomuto fenoménu bojovali, ale celý ten balíček opatrne treba ešte posilniť. Účtovný dvor prišiel, došiel k záveru, že v členských štátoch sa nerobia krížové testy a informácia medzi členskými štátmi a účtovným dvorom musia byť e, vymieňané, avšak musia to byť konkrétne ustanovenia, ktoré sa týkajú e, stanovenia, ktoré údaje by týmto boli postihnuté. To znamená, musíme robiť všetko preto, aby e, preskúmávanie týchto údajov, krížové preskúmávanie fungovalo na najlepšej možnej úrovni. Myslím, že Rada a parlament by mali začleniť DPH eh, do smernice o boji proti daňovým podvodom a takisto by sme mali eh, poskytnúť alebo uplatniť také nástroje, ktoré nám umožnia preskúmávanie a postihovanie podvodov v tejto oblasti. 7. apríla tohto roku komisia prezentovala oznámenie, v ktorom sa uvádza, že systémy DPH nemôžu dostať tým podmienkám, ktoré v súčasnosti máme v rámci digitálneho hospodárstva. Je to príliš fragmentované, je to príliš komplikované pre podniky, ktoré vlastne e, sa angažujú cez hraničnom obchode. Je tu stále veľa e, podvodov a je tu stále veľa dier v predpisoch, e, ktoré majú riešiť práve transakcie cez hraničného charakteru. Komisia uvádza, že reforma v tejto oblasti je potrebná, predovšetkým v nasledovných oblastiach. Poprvé, je príliš drahé pre podniky, aby zabezpečili sosúladenie v národných obchodoch v porovnaní s medzinárodným obchodom. Je to predovšetkým komplikované pre malé a stredné podniky. Po druhé, musíme nájsť riešenie na stále rastúci fenomén, boja, stále rastúci fenomén vyhýbaniu sa daňovej povinnosti. Máme tu stále tie diery a strácame 170 miliard eur ročne toto vedie e, vlastne toto je výsledok toho rozdielu medzi očakávanými platbami a skutočnými vyplácaniami. Takisto strácame ďalších 50 miliard na, na cezhraničných transakciách. To sú vlastne uh, to sú vlastne problémy, ktoré idú ruka v ruke s celým týmto fenoménom. Musíme podporiť dôveru medzi verejnými úradmi a daňovými úradmi a takisto aj medzi národnými úradmi v členských štátoch. Chcem sa poďakovať daňo- účtovému dvoru za túto veľmi zaujímavú správu. Financovanie v Európskej únii pán Ali popísal detailne túto správu a takisto odporúčil svoje vlastné odporúčania, ale chcel by som, chcela by som nastaviť jednu konkrétnu záležitosť. Čo je však veľmi dôležité, je mechanizmus reverzného, reverzných poplatkov. Tuto túto bremeno je vlastne na pleciach nákupcu, nie predávajúceho. Chcem zdôrazniť, že toto je iba dočasné opatrenie, ktoré môže byť využité do decembra roku 2018 a potom a môže sa aplikovať iba v niektorých sektoroch, ktoré sú ktoré vlastne sú náchylné na takéto podvody. Avšak takéto zmeny by mali byť určitým ďalším bremenom pre malé a stredné podniky z dlhodobej perspektívy, aspoň si myslí, že Európska únia mala využívať existujúce modely výmeny informácií medzi členskými štátmi, ale takisto podporovať nové modely výmeny, nás, výmeny údajov. A kľudne vás požiadam, aby ste sa vyjadrili k týmto eh, vyjadreniam. Ďakujem veľmi pekne. Ja si musím vypočuť najprv koniec tlmočenia. Teraz pani Edery, za Olaf pani Sanchez. Takže kto by chcel začať? Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne. Ja som Karolín Evry. Ja som na komisii zodpovedná za podvody, pokiaľ ide o DPH a Tešíme sa, že na tejto diskusii dnes môžeme byť účastní, pretože tak ako väčšina z vás, aj my e, bojujeme proti tomuto dôležitému fenoménu. Ako ste povedali, vlastne už celé 10 ročia hovoríme o boji proti podvodom z DPH a musíme sa spýtať konkrétne otázky vzhľadom na tú správu z účtovného dvoru a pozrieť sa na to, aký je komplexita tejto, tohto problému, aké riešenia sú možné a na to potrebujeme aj podporu a myšlienky, vstupné myšlienky zo strany všetkých v tomto našom boji. Ako ste už naznačili, máme tu problém e, s tou stratou viac než 150 miliárd eur ročne. Ide tu o podvody, ale sú tu aj iné aspekty, ako napríklad zlé vyberanie DPH alebo podvody zo strany podnikov. Správa z účtovného dveru berie na vedomie, že Európska únia uplatnila celú paletu nástrojov, ktoré majú umožniť členským štátom bojovať proti týmto podvodom, avšak táto správa takisto hovorí o potrebe posilnenia týchto nástrojov. Takže tie nástroje administratívnej spolupráce sú z nášho uhla pohľadu dobre využívané zo strany členských štátov, ale súhlasíme s tým, že je tu potreba ďalšieho vylepšenia, posilnenia. Tie odporúčania zo strany účtovného dvoru sú v súľade so záverom, ktoré vlastne komisia vyvodila vo svojej správe o spustení e, nariadenia o administratívnej spolupráci v oblasti HD DPH, to máme ešte z februára roku 2014, alebo napríklad tak sa poukázali na potrebu zavedenia systému analýzy rizík, ktorý vlastne sa nazýva TNR, Transaction Network Analysis, a takisto tu bola myšlienka zavedenia spoločných auditov. Správa účtovného dvoru v súčasnosti ide ruka v ruke s tým, čo prezentovala komisia e, v rámci nového programu boja proti podvodom a tento akčný plán, tak ako na to poukázala aj účtovný dvor, e, teda sú tu viaceré odporúčania, ktoré boli zohľadnené v tomto novom programe a chcela by som sa sústrediť na tento cieľ akčného plánu. E, cieľom je reformovať systém DPH na to, aby sme lepšie bojovali proti tomuto fenoménu a posilnili snahu podnikov vyhybať sa tomuto fenoménu. To znamená, ide tu o snahu zmeniť režim na to, aby sme prešli na definitívny režim, ktorý by vychádzal zo zdaňovania cezhraničných operácií v rámci Európskej únie na to, aby sme lepšie vyriešili problém e, takéhoto druhu podvodov. A ďalší element tohto akčného plánu, to sú bezprostredné opatrenia, pokým teda čakáme na ten definitívny režim, aj na to, aby sme vytvorili, alebo aby sme mali také podmienky, aby sme vytvorili podmienky pre ten definitívny režim, ktorý príde neskôr. To znamená, navrhujeme posilnenie využívania tých nástrojov administratívnej spolupráce medzi fiskálnymi úradmi. Niektorí z vás právom poukázali na ten nový model výmeny informácií, my si myslíme, že musíme prejsť z systému výmeny názorov na systém zdieľania informácií, pretože my potrebujeme eh, úradom sprostredkovať všetky informácie, ktoré oni potrebujú a to jednoducho si vyžaduje eh, výmenu informácií v danom čase, to znamená v reálnom čase a hneď. Musíme mať tento prostriedok takýmto spôsobom a reagovať bezprostredne na problémy. A samozrejme berieme do úvahy aj ochranu údajov a ich mier utajenosti. Ďalší nástroj, ktorý musíme po, posilniť, to je nástroj Eurofisk. Má už 50-ročnú existenciu funguje teda 50 rokov, ale neprodukuje také výsledky, ktoré by sme očakávali. To znamená, želáme si, aby sa posilnil Eurofisk, aby sme aj tento nástroj využívali na boj proti e, podvodom v oblasti DPH. Budeme mať aj stretnutie ministrov na úrovni ECOFIN a uvidíme, či teda oni sa vyjadria k využívaniu tohto nástroja. A potom tu je ešte spomenutá potreba posilnenia spolupráce medzi jednotlivými úradmi. Pre nás je absolútne nevyhnutné, aby vlastne spolupráca medzi daňovými a colnými orgánmi pod ministerstvami financií, aby táto spolupráca bola posilnená, aby sme skutočne e, uplatnili aj postup 42. Komisia zatiaľ neakceptovala odporúčania colného dvora z jedného dôvodu, pretože legislatíva, ktorá je v platnosti, v súčasnosti napríklad colné úrady, musia zobrať do úvahy automatické overovanie číslo HDP, DPH, eh, ktoré sú prezentované takýmto spôsobom. To je vlastne zodpovednosť členských štátov na to, aby sa umožnilo aby sa umožnila takáto automatická verifikácia medzi colnými úradmi a daňovými úradmi. To sa robí medzi jednotlivými členskými štátmi a nie je dôvod, prečo by sa to nemalo robiť medzi všetkými štátmi. A v rámci tohto procesu sme vypracovali aj správu v rámci e, daňového programu, kde boli celkom konkrétne odporúčania, ktoré môžu členské štáty spustiť v rámci svojich národných systémov. Toto sa prediskutúva momentálne na úrovni úradov, daňových úradov a colných úradov. Opakujeme ešte raz, že komisia musí pracovať ešte viac, aspoň to je z ich strany ten argument. My sme poskytli patričné informácie, podporíme členské štáty, pokiaľ je spúšťanie tohto systému. Ale ako ste povedali, pani predsednička, na to potrebujeme aj vôľu na úrovni daňových úradov, na to, aby sa tieto nástroje v plnej miere využívali. Potom je tu ešte ďalší bod, ktorý tu bol spomenutý v rámci diskusie, a to je takisto veľmi dôležité dôležitý v rámci akčného plánu, to aby sme reagovali na otázku problému korupcie na úrovni úradov. My navrhujeme, aby sme aby tieto fiskálne úrady vypracovali spoločný program pre svoje vlastné posilnenie. Potrebujeme sa uistiť alebo vybaviť takú, dosiahnuť takú situáciu, aby tu nastalo zlepšenie v tom duchu, aby e, sa posilnili princípy, ktorých sa budú tieto úrady držať, pokiaľ ide o boj proti podvodom z DPH. My môžeme samozrejme poskytnúť ešte dodatočnú pomoc, ale môžeme pomôcť daňovým úradom na to, v tom zmysle, aby zlepšili sa vo svojej práci, aby si vymenali overené postupy, aby posilnili svoju kapacitu. To sa týka e, personalistických e, kapacít, ale takisto navrhujem, aby sme rozvinuli minimálne štandardy výkonu na to, aby sme vyriešili jednotlivé funkcie fiskálneho systému. prostrednícom daňových e, administratív. Toto je aj v procese e, e, európskeho semestra. Od roku 2016 je tento proces moderný a vyžaduje si mať takúto formu, ak potrebujeme efektívne spravovanie vecí a implementácie v členských štátoch. Takže by som vás požiadala o podporu e, v tomto ohľade, pretože toto je niečo, čo je vnímané ako oblasť národnej kompetencii. E, my to rešpektujeme, avšak e, potrebujeme aj pomoc, aby členské štáty zlepšili svoje administratívne kapacity. Takisto potrebujeme posilniť spoluprácu na medzinárodnej úrovni a tu sme akceptovali rozhodnutia z dvora ale poukázala by som na odsek 4 eh, eh, pracovného dokumentu eh, od spravodajcu pána Aleho, keď hovoríme o vzájomnej pomoci a dohodách o vzájomnej pomoci s tretimi krajinami. Máme pocit, že toto je na únijná kompetencia a preto komisia požiadala radu, eh, aby jej dala rokovací mandát na rokovanie s Norskom. Rokovania momentálne prebiehajú a dúfam, že s Norskom budeme schopní podpísať prvú dohodu do konca tohto roka. Myslím si, že preto je veľmi dôležité tu, aby sme eh, použili odporúčanie dvora, aby e, komisia mala rokovací mandát od e, rady, pretože budeme o to efektívnejšie, ak budeme, budeme mať pouzatvárané e, dohody na úrovni Európskej únie a nielen na úrovni no, štátov. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dám slovo Olafu. Ja som ešte neskončila. Čo sa týka ukazovateľov, a boj proti e, podvodom. Mm, to je nesmierne zložité, pretože podvody sú skryté. V členských štátoch neboli vyvinuté mm, mnohé metodológie. Takže akceptujeme odporúčania Dvora auditorov. Vytvorili sme pracovnú skupinu s členskými štátmi na to, aby sme vyvinuli metodiku, aby sme prekryli tieto nedostatky a e, takisto zamedzili podvodom na DPH. Neočakávame zázraky, e, uvidíme, čo však e, dokážeme s tým, čo máme momentálne k dispozícii a chceli by sme vyzvať členské štáty, aby pokračovali vo výjaní takej metodiky, aby sme získali čo najlepší obraz úrovni DPH podvodov v členských štátoch. Ďakujem veľmi pekne. Teraz by som dala slovo Olafu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Iba v rýchlosti by som sa chcela poďakovať Európskemu parlamentu za jeho podporu. A to vrátate eh, oblasti boja proti eh, podvodom na DPH a eh, v rámci smernici EPIF a EPO, ako aj podporu Inštitútu Európskeho prokurátora hm čo sa týka DPH, to je jedným zo zdrojov príjmov európskeho rozpočtu. A podľa rozsudku Tarikom je e, dôležité, aby aj na európskej úrovni boli pokryté opatreniami e, prípady podvodov na DPH, ako napríklad e, podvody karuselových odpadov takže podporujeme inklúziu DPH eh, do týchto legislatívnych nástrojov a tu by som sa chcela eh, poďakovať eh, parlamentu za jeho podporu. Áno, pán Matis, chcel by som povedať niečo k tejto záležitosti, čo sa týka automatickej výmeny informácií medzi colnými úradmi a daňovými úradmi, ktorá v súčasnosti už e, funguje podľa súčasnej legislatívy. Súčasná situácia je taká, e, že e, krajina konečného určenia dovozu môže žiadať údaje prostredníctvom mechanizmu administratívnej spolupráce, avšak to si vyžaduje čas čo však nefunguje, je automatický prenos týchto údajov eh, prostredníctvom systému VIS. Vieme, že v prípade niektorých krajinách to funguje, nefunguje vôbec. Ak by to bolo pokryté existujúcou eh, legislatívou, eh, mohli by sme takéto krajiny postihovať za to, že si neplnia povinnosti. Avšak to sa nedeje. Takže toto legislatívne opatrenie bude musieť byť revidované. Ďakujem. Nakoniec dávam slovo spravodajcovi. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcel by som poďakovať všetkým mojim kolegom, ktorí sa zúčastnili na diskusii o tejto veľmi zložitej téme. Stojíme pred veľmi závažným problémom, a stojí za to spomenúť, aké straty vždy utrpíme vždy kvôli podvodom na DPH, ktoré sa blížia k sume 170 miliard eur. Som veľmi rád, že vidím, že existuje koncenzus a rovnako ako aj politická vôľa pre riešenie tohto problému a v boji proti týmto podvodom. Na to, aby sme vyriešili tento problém, je nevyhnutný konsenzus medzi Európskym parlamentom, komisiou a e, predovšetkým radou. Je to v zásade na členských štátoch, či sa rozhodnú spolupracovať a vyriešiť tento problém. Môžem povedať, že tak e, Európsky dvor auditorov, ako aj komisia sú ochotní spolupracovať. A to tak, aby sa naše odporúčania preniesli do konkrétnych opatrení, ktoré nemali by tak ostávať iba na papieri. Ďakujem. Áno, s tým sa absolútne dá súhlasiť a musíme eh, tlačiť na tieto výsledky, pretože už tu sedíme 12 rokov a stále sme tu bez výsledkov. Dobre, ďakujem zúčastneným a teraz e, prejdeme na ďalší bod programu, na ktorý máme presne 30 minút, keďže potom tu budeme mať e, k dispozícii zástupkyňu Európskej komisie, e, pani Kristalinu Georgievu. Ďalším bodom na programe je osobitná správa pána Miliónisa z Európskeho súdneho dvora a za nás je spravodajca pán Georgi Pirinsky pani predsedníčka, stení poslanci, dámy a páni, je mi veľkou cťou, že vám môžem dnes e, odprezentovať najnovšiu správu Európskeho súdneho dvora auditorov o podpore EÚ pre vidieckú infraštruktúru, ktorá bola zverejnená 29. februára tohto roku. Po krátkom úvade o dôležitosti investícií do vidieckej infraštruktúre a v našom auditorskom e, prístupe budem prezentovať naše hlavné zistenia a odporúčanie. Vidiecké oblasti stoja pred významnými e, výzvami, ako napríklad úbytkom e, obyvateľstva a nedostatkom hospodárskych príležitostí táto podpora má za úlohu zvýšiť e, hospodársky rast a atraktivitu území. V predchádzajúcom programovom období 2007 až 2013 e, program rozvoja vidieka sa sústreďoval predovšetkým na infraštruktúrne projekty, ktoré sa týkali objektov e, verejného vybavenia, ako napríklad vodohospodárske stavby a čističky a takisto výstavbou e, verejných e, budov, ako sú školy či komunitné centrá. Avšak aj takých e, budov, ktoré mali využívať súkromné podniky, ako napríklad samotné farmy či zavlažovacie systémy. 30 miliárd eur, alebo 13,5 percenta z celkového programu Fondu rozvoja vidieka bolo vyčerpaných v predchádzajúcom e, programovacom období 2007 až 2013 e, ak zoberieme do úvahy spolufinancovanie e, členských krajín, celková objem financovania dosiahne 29 miliárd eur. Tieto množstva boli vyhradené aj na súčasné programové obdobie 2014-2020. Teraz aký bol náš auditorský postup? Snažili sme sa zistiť, či členské štáty e, získali dostatočnú hodnotu za vynaložené prostriedky. Pozerali sme sa na tieto hlavné aspekty, akým spôsobom členské štáty odôvodňovali e, potreby prostriedkov e, z, z Fondu rozvoja vidieka a ako sa vyhli duplicite krytia z iných fondov, akým spôsobom sa vysporiadali s hlavnými rizikami implementácie opatrení a ako monitorovali hodnotenie dosiahnutých výsledkov. Audit bol vykonaný medzi novembrom 2014 a júnom 2015 na zozbieranie podkladov sme navštívili tak komisiu, ako aj členské štáty, ktoré boli vybrané na základe eh, alokovanej čiastky do infraštruktúry. Tieto členské štáty boli eh, Nemecko v oblasti Sasko v Španielsku, v oblasti Extremadura, eh, Sicilsko v Taliansku, v Polsku a Rumunsku. Boli vybrané, pretože dohromady čerpali 65 alokovaného rozpočtu. Audit sa sústredil na vzorku 48 projektov v oblasti vidieckých ciest, vodohospodárskych stavieb a výstavby budov. Toto boli tie hlavné e, kategórie podpory. 32 z týchto projektov boli navštevené v teréne auditormi dvora teraz predstavím eh, naše hlavné zistenia. A aké sú dizajnové opatrenia. Popísali sme, eh, prečo a zisťovali sme, prečo bola nutná investícia do eh, infraštruktúry a akým spôsobom bola kvantifikované množstvo podpory a aké boli identifikované potreby viac, e, program rozvoja vidieka, e, obvykle si nevyžaduje miestne alebo štátne spolufinancovanie v takýchto e, projektoch, pretože obvykle program rozvoja vidieka nahradza iné zdroje financovania. V Nemecku a v Taliansku sme zistili, že znížili vlastný rozpočet eh, na vidiecké cesty a infraštruktúru, keď sa sprístupnili európske fondy. To znamená, že miera alokácie pre infraštruktúrne projekty neboli podporené správnou analýzou. 4 až 5 z členských štátov si neskontrolovali vlastné kapacity financovať aktivity z vlastných fondov, eh, či už štátnych alebo iných verejne dostupných. Napriek tomu, že boli vytvorené špecializované orgány za týmto účelom, členské štáty sa zameriavali predovšetkým eh, na to, aby sa zabránilo dvojitému alebo duplicitnému financovaniu. V dvoch uh, auditovaných projektoch sme videli jasný nedostatok koordinácie, ktoré e, ovplyvnili e, efektivitu európskych fondov. E, ďalšia časť našho, našho prieskumu sme sa pozreli na efektivitu implementácie projektov. Pri náhodnom výbore projektov sme zistili, že minimálne kritéria oprávnenosti boli znížené, aby niektoré problémy prešli. E, avšak tieto kritéria nesmerovali e, vždy k tomu, aby sa uprednostnili tie nákladovo najefektívnejšie projekty. E, z dokumentácie vždy nevyplývalo, ak na akom základe boli projekty eh, vyberané. Avšak našli sme aj príklady dobrej praxe v Rumunsku a Polsku, kde výberové kritéria mali podporiť ciele, eh, ako boli eh, definované a boli použité minimálne prahy na zabezpečenie kvality. Bačo čo viac, postup ktoré použili členské štáty, mali zabezpečiť, že náklady projektu sú rozumné a e, mali sa zamerať e, na prevenciu zbytočných navyšovaní nákladov. Referenčné ceny, ktoré použili orgány na verifikáciu ceny, e, častokrát prevyšovali reálne trhové ceny. V týchto členských štátoch sme zistili, že referenčné ceny e, boli oveľa e, e, vyššie než v bežnej tendrovej procedúre. Dôležitý pri, aspekt pri, týmto, pri týchto projektoch je udržateľnosť. Je to udržateľnosť investície pre bežný život. Väčšina členských štátov však neprispôsobila kontroly v tomto ohľade a implementovali rovnaké procesy. No, pôjde. A žiadali e, príjimateľov, aby doručili plán údržby na e, infraštruktúry ex post. Vzhľadom na e, zapojenie úroveň rizika tie sklzy v administratívnych procesoch tiež dopadli na efektívnosť e, opatrení. Komisia prijala kroky, aby systematívne e, sledovala slabiny v členských krajinách v akčných plánoch, avšak bolo to prineskoro v programovom období. Tretou časťou naš, tretia časť našej správy preveruje výsledky financovaných projektov pokiaľ ide o 32 projektov, sme zistili, že priniesli e, očakávanú infraštruktúru a to v plánovaných lehotách. Avšak členské krajiny nemali dostatok e, spolahlivých informácií strednodobého charakteru či dlhodobého charakteru. 20 z 32 projektov nemalo dostatok cieľov e, na výsledky kde by sa dali merať výkony. Určité indikátory neboli spolahlivé. Napríklad v rámci indikátoru populácia e, vo vidieckých e, oblastiach členské krajiny oznámili, že celá populácia bola inform, informácia o celej populácii komúny, nie len tých, ktorí boli skutočnými užívateľmi toto viedlo k, e, k číslam, ktoré neboli pre predsednička, prerušuje. Sme pod časovým tlakom a toto je naozaj historická správa. Veľmi rád, pani predsednička. Hoc celkovo e, e, projekt priniesol výsledky, dospeli sme k záveru, že by sa dosiahla, e, dala dosiahnuť pridaná hodnota za vynaložené prostriedky. Členské krajiny by mali mať koordinovaný prístup e, k vidieckej infraštruktúry, čo kvantifikuje prostriedky a opodstatňuje využitie opatrení rozvoja vidieka. Ko- komisia by mala vykonávať hĺbkové posúdenie komplementarity medzi fondami, ktoré sa majú využiť v členských krajinách. Členské krajiny by mali vytvoriť a neustále aplikovať kritéria pri kritéria, aby sa zabezpečili čo najefektívnejšie projekty. Členské krajiny by mali zohľadniť e, užitočnosť e, investícií. Členské krajiny by, by mali naš, nájsť potrebný časový rámec na granty, a mali by zabezpečovať e, špecifické ciele, ktoré by sa mali stanoviť e, pre túto oblasť. Pokiaľ ide o terajšie obd programové obdobie, členské krajiny by mali zbierať relevantné údaje, ktoré poskytnú užitočné informácie na dosahovanie projektov. Rád by som vám poďakoval za pozornosť a veľmi rád zodpoviem na vaše otázky. Ďakujem, naozaj sme trošku pod časovým tlakom. Spravodajca pán kolega Pirinský. Ďakujem pekne. Beriec do úvahy e, nedostatok času, len nasledovné dôležité body. Verím, že táto správa si zaslúži osobitnú pozornosť z troch dôvodov. Poprvé, rieši kľúčové aspekty spojené s dosahovaním lepšej pridanej hodnoty za vynaložené prostriedky pri financovaní e, vidieckého priestoru. Po druhé, myslím si, že je dôležité, aby tieto námatkové kontroly e, pridali ku kvalite, zvýšili kvalitu a relevantnosť informácií a odporúčanie. Po tretie potom verím, že tu v tejto tretej časti správy zameranie na výsledky je demonstráciou prístupu, ktorý si zaslúži pozornosť kombinujúc chybovosti, e, nezrovnalosti a tak ďalej. Tento pracovný dokument obsahuje relevantné odpor- odporúčania, e, najmä v súlade s, s tým, čo hovoril práve teraz pán Mirionis. Verím, že je e, primerané vyzdvihovať Um, je viacere z nich. Jeden z nich by som rád vyzdvihol a to je význam zamerania projekty, ktoré umožnia investície do verejných služieb alebo prispejú k vytváraniu pracovných miest v, v vidieckých oblastiach a kde je verejná podpora, ktorú možno demonstrovať a ktoré prinášajú výsledky. Potom je tu veľmi dôležitý aspekt využívania fondov, kde už nie sú iné zdroje na tieto ciele, dobre identifikujúc e, finančné výpadky. A v tomto ohľade komisia by mala členským krajinám poskytnúť ďalšie, e, ďalšiu pomoc, aby sa dosahovala nielen lepšia komplementa, ale aby sme sa vyhli e, du, duplicite. Tento dôležitý e, materiál komisie z roku z marca 2013 vedol k tomu, aby výberové kritéria sa používali konzistentným, transparentným spôsobom. Tu je dôležité e, zohľadňovať e, odhady cien, pretože tu e, zostáva ešte priestor na zlepšenie Nebudem opakovať už tie ďalšie odporúčania, ktoré tu zazneli. Zachovanie infra, infraštruktúry a administratívne otázky zrýchlenia spracovania e, a žiadosti o platby v neposlednej miere je to, treba dodať, že to je retrospektívna správa s cieľom ktorá poskytuje zvýšenie pridanej hodnoty. Preto by táto správa mala byť jeden z dôležitých nástrojov <clears throat> pre, pre úsilie členských krajín komisie s veľmi jasnou zvý, zvýšenou pridanou hodnotou. Dank. Für zwei Minuten Kollege Novakov, bitte. Kollege Novakov, na dve minúty. Uh, being a shadow on, on that working uh, document, I would like to congratulate Mr. Pirinsky for his... Chcem uh, poďakovať pánu Pirinskému za jeho úsilie. Prečítal som si e, uh, nasledovný popis osobitnej správy u účtovného dvora. E, uh, málo pridanej hodnoty, nedostatok údajov, z, problém s monitorovaním a myslím si, že tu vidím deja vu mnoho osobitných správ e, účtovného dvora práve v tomto smere. Pripúšťam, že niektorí z týchto slov kritiky súvisia s nedostatkom administratívnych kapacít. E, musíme pripustiť, že je tu článok 22. Ľudia e, menej dokážu e, sa uchádzať o prostriedky, takže spoločne so žiadaním o pridanú hodnotu v projektoch a e, s výraznejšími cieľami treba hovoriť o zjednodušení. Nemôžeme žiadať od poľnohospodárov a malých podnikov v takýchto vzdialených oblastiach, v horských oblastiach, aby sa zabrali tolikými e, byrokratickými záťažami a potom, aby mali nulovú chybovosť, aby mali jasné stratégie, pokiaľ ide o implementáciu tých projektov. Takže ja si myslím, je to spoločná zodpovednosť a tieto odporúčania tejto osobitnej správe by sa malo posúdiť a nemali by sme eh, len kritizovať. Na dve minúty teraz pán Flanagan. Ďakujem. Veľmi zaujímavá správa. Ako už povedali predrečníci, je dobre vidieť eh, to, čo spomína správa Keď som bol v eh, mojej vlastnej komune, tento problém bol evidentný. Nedostali sme dostatočné, dodatočné prostriedky. Pýtam sa, čo možno urobiť, aby sme v budúcnosti predišli nedostatku v iných oblastiach. Prostriedky idú do rozvojových agentúr, Tieto prostriedky pôvodne mali ísť polnohospodárom a videckým prostriedkom. Nebezpečie je také, že hoci tieto prostriedky e, je úžasné, že prichádzajú v množstve oblastí, to viedlo k nedostatku prídavného financovania, pretože vlády e, príslušným spôsobom zredukovali platby prostriedky ktorí do polnospodárstva idú do fondov, ktoré pôvodne poskytovali národné vlády. Ďakujeme teraz ako Európska komisia. Pán riaditeľ Longo, chcem vám pripomenúť, že sme pod časovým tlakom. Nech sa páči. Ďakujem pekne a ďakujem pánu Pirinskému členom tohto výboru, dámy a páni. Budem stručný a prejdem rovno ku kľúčovým bodom, ktoré e, tu zazneli e, v rámci e, správy účtovného dvora. Komisia prijela všetky odporúčania, aby sa zlepšila efektívnosť podpory EÚ a e, prijali sa ďalšie kroky na e, kontrolu členských krajín s cieľom pomôcť členským krajinám a regiónom pri programovaní a implementácii programov e, rozvoja do roku 2020. My sme žiadali o posilnenie, o primeranosti nákladov a to poskytuje podmienky primeranosti a výberu. Počas screeningu programov na toto obdobie do roku 2020 komisia e, kladla dôraz na overiteľnosť týchto opatrení. Pokiaľ ide o kontroly viacerých aspektov. Je pri, to je všetko priorita komisie. Komisia organizuje vzdelávanie pre úrady, ktoré majú na starost túto problematiku, aby sme poskytli patričné usmernenia. Chceme mať dostatočnú spoluprácu medzi jednotlivými európskymi fondami. To všetko berieme do úvahy, keď vytvárame právny rámec pre obdobie 2014 až 2020 koordinácia ako aj komplementarita európskych fondov na úrovni národných a regionálnych stratégií je zabezpečená zo strany jednotlivých služieb komisie. Pokiaľ ide o monitoring a evaluáciu, to, čo sa podarilo doposiaľ dosiahnuť, tie spoločné monitorovacie a evaluačné systémy budú monitorovať implementáciu opatrení, zatiaľ čo evaluácia bude brať do úvahy výkonnosť v kontexte relevantných cieľov rozvoja. A pokiaľ ide o hodnotenie efektívnosti jednotlivých opatrení, tieto ciele budú realizované v rámci ex post hodnotenia. Avšak potrebujeme nájsť vyváženosť medzi tým, čo sa dá urobiť cez monitoring a evaluáciu a berúť do úvahy riziko nadmerných administratívneho zaťaženia a finančných obmedzení. Komisia takisto berie do úvahy to, že treba robiť audity konformity v členských štátoch v rámci ich vlastných plánov auditu na to, aby sa dodržiavali patričné pravidlá. Komisia zastáva názor, že legislatívny rámec, ktorý je aplikovateľný na obdobie 2014 až 2012, posilňuje odporúčania, ako aj audity konformity v členských štátoch a to všetko má viesť k správnemu uplatňovaniu eh, jednotlivých eh, pravidiel. Pre vašu informáciu, pani predsednička, chcel by som vám eh, dať určité číselné vyjadrenia ohľadne auditu konformity. Máme 28 takýchto auditov. Takže ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Ďakujeme pekne. Ešte na záver. Posledný rečník. Uh, uh, Chceme tieto otázky dať do súvisu. V našom prvom odporúčení rečník nehovorí správne do mikrofónu, zle sa počuje. Členské štáty musia posilniť koordináciu medzi jednotlivými európskymi fondami a ich vlastnými fondami, to znamená európskymi fondami a národnými fondami snažíme sa vyhnúť duplicite vo využívaní fondov v kontexte pridanej hodnoty v súčasnom programovom období. Je veľmi dôležité pre infraštruktúru, keď tu hovoríme o verejných výdavkoch a preto máme väčšie riziko substitúcie. Máme skúsenosť v rámci týchto fenoménov. Napríklad na Sicílii počas návštevy priamo v teréne väčšina videckých ciest bola v, zlej, v zlom stave, pretože údržba týchto ciest bola zrušená, keď európska e, podpora bola zavedená. One of the most uh, uh, important messages of this report is uh, čo je teda dôležité, je, aby tu bola komplementarita a synergia, aby sme sa vyhli duplicite, nedostatkom, priepastia medzi jednotlivými fondami. Ďakujem. Kolega Ali sa bude na mňa hnevať, ale už to jednoducho nemôžeme roztvoriť. Pán Pirinský. Ďakujem pekne krátka poznámka. Myslím, že je úplne jasné, že riešenie problémov v tejto oblasti, pokiaľ ide o financovanie vidieckého rozvoja, aby sme získali patričnú hodnotu za naše peniaze, jedna vec je istá. Všetko si to vyžaduje úzku a praktickú spoluprácu medzi komisiou, členskými štátmi a účtovným dvorom. A ja by som navrhoval, že či by nebolo možné mať nejakú task force alebo ad hoc various authorities that have been ad hoc opatrenie v rámci spolupráce týchto orgánov, aby sme vytvorili viaceré praktické kroky, ktoré by viedli k príprave ďalšieho programového obdobia a začalo by to vlastne už teraz využívam prítomnosť podpredsedničky komisie pani Georgievi a možno by som ju mohol prizvať, aby sa zúčastnila na takomto, na takomto e, podujatí, pretože to by mohlo vlastne podporiť celú situáciu. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Musíme sa vážne zamyslieť nad tým, či tých 5-6 správ, ktoré sme tu mali o vidieckom priestore za posledných 5 mesiacov, nemali nejako zosumarizovať v, v rámci správe z vlastnej iniciatívy, sme sa poučili, ako sme videli, ako to bude ďalej pokračovať, pokiaľ ide ďalšie obdobie, či budeme o po 5 rokoch zasa tam, kde sme teraz, alebo sme sa niečo poučili. Takže ešte raz dostanú slovo koordinátori. Ja by som bola rada, že by to jednoducho stále za to, aby sme si takto zaznamenali lepší prehľad tej možnej situácii v rámci priestoru vidieckého. Ďakujem pekne za diskusiu. Obávam sa, že to nebola posledná. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu. Je tu o nariadenie OLAF. Vítam pani Georgievu, ktorá nám tento pozmeňujúci návrh komisie predstaví. A takisto som chcela privítať aj radu, ale predsa len prepáčte. Vítam vás srdečne, máme tu zastupiteľa pána Francena za holandské predsedníctvo. Chceli by sme samozrejme aj od vás potom počuť, ako to vyzerá, ako rýchlo to bude postovať, pretože vlastne tento výbor sa uzro, uzhodol na postup, zrýchlenom postupe. Takže pani podpredsednička komisie, vítajte, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne eh, váženým poslancom za vašu rýchlu reakciu na návrhy komisie, ktoré boli predložené, a to bolo iba 4. marca predložené, takže vo veľmi rýchlom čase ste to dali na program vašho výboru a za to vám veľmi pekne ďakujeme. Náš návrh je veľmi obmedzený a zacielený. Jeho hlavným cieľom je oddeliť manažment sekretariátu, ktorý podporuje dohľadný úrad na OLAFu, od OLAFu. Ako istotne si uvedomíte v súlade článku 18 e, u pravidel OLAFu, tak tu sekretariát dozorného úradu je súčasťou OLAFu a generálny riaditeľ uh, takisto pokiaľ ide o rozpočet. Tieto právne dojednania sa týkajú diskusí v posledných rokoch. Počas týchto diskusí dozorný výbor, ale tiež Európsky parlament opakovane viedli obavy, pokiaľ ide o dopad týchto dojednaní na nezávislosť komisie. Chcem zdôrazniť, že nemáme náznaky, že by bola ohrozená nezávislosť dozorcu. S ťačnosťou sme videli, že tento výbor bol veľmi aktívny v tých činnostiach, ale i dokonca i to, že by to mohol byť dopad na výbor, je škodlivé. Ide o nápravu tohto rizika, vnímaného zasahovania a tiež prispieť k zlepšeniu pracovných vzťahov medzi výborom a OLAFom. Zlepšovaním témy, ktorá si by lepšie vyriešila zacielenými nami v nariadení OLAFu. Rada by som zdôraznila, že z pohľadu komisie už sme prijali kroky, v rozhodnutí v decembri 2015, aby došlo k transferu do e, PM výplatného orgánu komisie. Takisto sme prijali rozhodnutie, ktoré e, si vyžaduje konzultáciu predsedu dozorného výboru, kým sa príjme rozhodnutie rešpektujúc vyčlenené prostriedky. Ak tu je želaná odchýlka, musí, musí sa poskytnúť dôvody. Notifikácie sú možné a diali sa. Oddelenie e, sekretariátu by sa mohlo dosiahnuť e, pozmenením nariadenia o OLAFE a preto je tu tento návrh. Chcem zdôrazniť, že sme, sme si zohľadnili stanovisko e, účtovného dvoru, takisto posilnenie znenia, pokiaľ ide o nezávislosť výboru od komisie. Sme otvorení diskutovať nové znenie. A toto je vlastne aj e, ten celkový kontext, v rámci ktorého chceme postupovať v rámci tohto návrhu, ktorý bol predložený. A ja sa nádejam, že Európska rada ako aj Európsky parlament podporia takýto zacielený návrh. A ak dovolíte, chcela by som sa stručne vyjadriť aj k odlišnej záležitosti. Chcela by som poopraviť to, čo som uviedla, keď sme sa stretli vo februári. Týka sa to zamestnancov OLAFu, ako to je uvedené na internetovej dohode, pokiaľ ide o prítomnosť zamestnancov OLAFu v Luxemburgu. Pokiaľ ide o obsah, moje vyjadrenie bolo správne. To znamená, akýkoľvek krok, akýkoľvek presúvanie postov z OLAFu je predmetom rozhodnutia na úrovni Európskeho úradu, Európskeho prokurátora. To znamená, nie je tu žiadny dôvod momentálne odhadovať, čo v budúcnosti sa udeje, ako sa to rozhodnutie príjme. Avšak, čo bolo nesprávne v tom, čo som bola uviedla, vyjadrila som prekvapenie, že to bolo uvedené na internete. DGHR, ako aj môj kabinet, požiadali manažment OLAFu, aby objasnili túto záležitosť na internete, takže ja sa chcem ospravedlniť za môj nedostatok. V tom čase ja som sa dozvedel až neskôr a mala som pocit, že by bolo dobré objasniť túto záležitosť tu vo výbore. Ďakujem. Ďakujem, ja sama som spravodajkyňa a my sme tomuto návrhu teda nemáme čo dodať k tomuto návoru, pretože vlastne sa to dostalo do toho zrýchleného postupu, tam sú pravidla jasné, vlastne ten časový harmonogram vyzerá tak, mi kolegovia, že 21. apríla budeme mať návrh, respektíve dnes, dnes bude tento návrh správy to predstavený, potom 24. mája budeme mať hlasovanie a potom v júni 1. v Štrasburgu na prvej plenárke v júni vlastne sa bude hlasovať a Dúfame, že pre holandské predsedníctvo bude tu dostatočný priestor na to, pretože predsedníctvo sa angažovalo túto záležitosť správnym spôsobom podporiť. A teraz zostane predstaviteľ rady pán Francen, aby ste nám jednoducho popísali, ako túto diskusiu vnímate vy na rade a či môžeme počítať s tým, respektíve v akom časovom harmonograme to môžeme prijať, alebo či vlastne budeme musieť brať rukojemníkov na to, aby sa to vôbec pretlačilo na rade. Ďakujem pekne, máte slovo a vítajte. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dobré ráno všetkým. Možno budete prekvapení, keď poviem, že som rád, že som tu medzi vami. A to preto, že váš výbor je ochotný pomáhať holandskému predsedníctvu na to, aby sme dosiahli naše ambiciozne ciele, pokiaľ ide o finalizáciu týchto postupov, pokiaľ ide o zmenu úprav OLAF, predpisov pre OLAF a takisto aj fungovanie sekretariátu. Sme naozaj veľmi potešení, môžem povedať, že ste súhlasili e, zvoliť zrýchlené konanie. Čo sa týka rady, môžem povedať, e, že sme mali prvý návrh o e, a rokovanie o pracovnej skupine GAF 10. marca. Delegácie sa vyslovili za avšak e, vyslovili určité pochybnosti, čo sa týka načasovania celého procesu a poukázali počas stretnutia, e, že sú zvedaví skôr na výstup nariadenia o OLAFE, ktorý sa očakáva v oktobri budúceho roku. Potom sme vyzvali členské štáty, aby zaslali písomné pripomienky, čo aj členské štáty urobili. A opätovne e, väčšina reakcie boli pozitívne v zásade trochu sme upravili e, komisný návrh na základe e, pripomienok a tešíme sa na pripomienky dvora auditorov a budeme diskutovať e, o kompromisom návrhu na pracovnej skupine GAF. Samozrejme, nemôžem vám povedať, aký bude výsledok tohto stretnutia, keďže je stále ešte pred nami, ale myslím si, že môžem povedať, že môžeme byť optimistickí, že dostaneme mandát od e, rady na základe nášho kompromisného návrhu a v, e, prísť a vrátiť sa k vám a uzatvoriť naše rozhovory. Môžem vás ubezpečiť, e, že predsedníctvo má veľký záujem sfinalizovať tento proces pred 1. júlom, pred koncom našeho predsedníctva a oceníme, že aj vy nám v tomto ohľade pomôžete, pani predsednička. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Myslím si, že máme rovnaký cieľ a musí to ísť vpred, pretože nemôžeme stále túto záležitosť posúvať vpred a vzad. A potom môžeme pokračovať diskusiou v trialógu. Teraz pani Ayala Sender sa ako prvá prihlásila o slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. za účelmi eh, dobrého spravovania a e, vyriešenia problému, nie je dôležité, ako to podáme, avšak problém tu máme s ľudskými zdrojmi. E, a ľuďom častokrát tento proces trvá dlhšie, ako by mal. Nie je to samozrejme vinou e, holandského predsedníctva, avšak rada mala byť v lepšej pozícii, alebo mohla by byť v lepšej pozícii, keby tam boli iní ľudia, ktorí by ponúkli pomocnú ruku. Avšak veci sú tak, ako sú. Táto správa bude prerokovaná v zrýchlenom konaní. Chcela by som sa opýtať podpredsedu a komis, eh, podpredsedničky a komisie a povedala im, že, sme, eh, že je dobré, že sme našli rýchle riešenie takéhoto takéto komplexnej záležitosti. Pretože táto záležitosť nie je komplexná nielen svojim eh, rozsahom, ale aj inými aspektami. Včera som eh, mala eh, prezentáciu pri poradnom výbore a predkladala správu o OLAFe a chcela by som požiadať podpredsedničku, požiadať ho, aby sme prešli týmto procesom čo najskôr, nakoľko je to pomerne urgentné. Avšak moja otázka, nakoľko mám určité pochybnosti, je, či by sme mohli mať vypracovanú štúdiu alebo aspoň nejaká komunikáciu ohľadom konfliktu záujmov v tomto trojuholníku, pretože komisia je tým orgánom, eh, ktorý by mal byť suplovaný teraz OLAFom. Potom je tu OLAF, eh, ktorý je tým orgánom, eh, ktorý má dozorovať komisiu a má dozorný výbor, ako sme si vypočuli. Bol orgán, kde by nemalo dochádzať ku konfliktu záujmov. Avšak e, dozorný výbor bol vytvorený na to, aby garantoval nezávislosť OLAFu e, s ohľadom na komisiu. Zaviedli sme preto etický kódex, aby sme zabezpečili e, rovné zaobchádzanie, avšak tou myšlienkou bolo zachovať nezávislosť OLAFu voči komisii. A teraz sa rýchlo rozhodlo, kam to umiestniť a čo by malo vyriešiť problém, v ktorom sme tak povediac zapadli. Avšak môže tu dochádzať ku konflikte záujmov. Chcem prejsť týmto procesom čo najrychlejšie a chcem pred touto záležitosťou do budúcnosti. Teda mohli by sme mať k dispozícii štúdiu a paralelne s radou a parlamentom, aby sme mali predstavu o komplexnom konflikte záujmov, keďže teraz všetci dúfame, že Európsky prokurátor vyrieši tieto problémy Avšak, čo sa týka OLAFu, musíme objasniť akékoľvek možné konflikty záujmov, pretože ponúkame riešenie, avšak to vytvára opäť nový konflikt záujmov. Zatiaľ čo? Ak eh, chceme chrániť OLAF pred komisiou z administratívneho eh, hľadiska, a teraz umiestňujeme v rámci komisie. Takže vytvárame nové rizika konfliktu záujmov. A bola by som veľmi rada, keby sme toto mohli objasniť aby podpredsednička prišla s nejakým návrhom. Nie teraz, nevyhnutne, ale my myslím si, že teraz je to možné. Avšak eh, by sme si chceli vypočuť nejaké uistenie Eh, uchovania nezávislosti a predísť nejakému konflikt záujmu. Kolega Novakov. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Ja si myslím, že keď hovoríme, máme pozastaviť eh, financovanie zo štátneho eh, rozpočtu, potom OLAF môže byť našim najlepším kamarátom. No, pretože tu je ďalšie riziko. Návrh komisie je úplne zhodné s názorom výboru KONT. Potrebujeme nezávislú dozorný, dozorný výbor a nezávislý OLAF. A som presvedčený, že toto pokrýva tak očakávania členov výboru, ako aj ľudí mimo neho. Nemyslím si, že je správny prístup e, vidieť strašidla v každom tieni. Avšak e, ak otvoríme túto pandorinu e, skrinku a ak nie sekretariát dozorného výboru, to má robiť tak kto iný. Vždy budú existovať určité pochybnosti o tom človeku, ktorý má právo interferovať s rozhodnutiami sekretariátu. Faktom, že e, dozorný výbor bude mať e, priestor na pokojnú prácu. A ľudia, e, ktorých majú podporovať sekretariát, tí pochádzajú z OLAFu. A to sú práve tí ľudia, ktorých majú kritizovať, keď na to príde čas. Takže podporujem e, tento návrh a je to dobrý návrh, pani predsedníčka, a je dobrý nápad, že ho prerokovávame v zrýchlenom konaní, pretože transparentnosť a prehľad e, verejných výdavkov by e, nemali čakať niekde na druhej kolej. A kolega Štás. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Vítajte, pani komisárka. Budem veľmi stručný. Myslím si, že toto je dobrý prístup. Ten vychádza z veľkého množstva konzultácií. A ja chápem, že mm, sme túto záležitosť konzultovali s množstvom eh, ľudí, tak eh, na dvore auditorov, ako aj v rade. A my sme už mali aj debatu o tejto záležitosti e, tu na výbore KONT a súhlasíme e, so zrýchleným e, konaním a myslím si, že to je ten správny prístup. Môžeme urobiť veľmi rýchle zmeny postupu OLAFu, ktoré sa môžu a detaily sa môžu doladiť neskôr. Vieme, že existujú ťažkosti, avšak ako by ste navrhli, pani komisárka, mali by sme prejaviť odhodlanie pri tomto veľmi obmedzenom pozmeňovacom návrhu, ktorý bude mať veľmi prospešný dopad na fungovanie sekretáriatu dozorného výboru, takže za zelených môžem vysloviť moju podporu. Ja som sa tiež dala na zoznam rečníkov. Ja som bola na tomto zhromaždení včera. Boli to výstupy z dozorného výboru pre OLAF a, hovorilo sa o legalite ich fungovania a hovorilo sa o vplyve celkovo na prácu OLAFu. Mňa to celkom prekvapilo, pretože pretože toto stretnutie bolo, tak povediac, trochu monopolizované vedením dozorného výboru. A sa to trochu e, dotklo, pretože práca dozorného výboru keby, boli, keby sme mohli e, položiť otázku, e, ako to dozorný výbor myslel v jednotlivých e, prípadoch. Takže ja som aha, považovala za trošku podivné a trochu to bránilo výmene informácií. Takže toľko našim hosťom. Samozrejme, je tu opätovne problém e, s kontrolným a dozorným výborom, čo sa týka prístupu e, k dokumentom. K tomu by ste tiež mohli povedať niečo bližšie, pretože e, nevidím dôvod, prečo by nadchádzajúci rok by mal byť poznačený opäť tými starými problémami, s ktorými sme bojovali. A to poukazuje na to, však, že naozaj jednáte, vidíme, boli sme svedkami mnohých komisárov, ktorí sa na toto pozerali a nič neurobili, čo nie je, väč, e, čo nie je váš prípad. Je pred nami však e, veľká reforma. Musíme zabezpečiť, e, aby pol milióna, respektíve 800 tisíc eur ktoré boli vynaložené na príprave, prípravu tejto reformy v rámci OLAFu musíme ju dotiahnuť do konca. A skutočne tí, ktorí sa ťažovali na nedostatok e, peňazí, sa ešte snažili vyvolať tento pocit, čo sa týka postoja generálneho riaditeľa. Myslím si, že to je ten signál a môžem sa postaviť iba za výbor, ktorý odvádza solidnú e, prácu. Myslím si, že tento e, signál tak, aby justičné orgány si mohli plniť svoju prácu. K tomu by ste tiež mohli čosi povedať. A ešte sa prihlásila o slovo opäť pani Ayala Sender, takže nech sa páči. Ďakujem. Iba jedna vec, pani predsedníčka, v krátkosti, aby som vyjadrila moje prekvapenie. Myslím si, že toto bolo otvorené stretnutie, ale hovorili iba manažery. A vytvára to taký nepríjemný pocit, keď hovoríme, že dozorný výbor, respektíve jeho stretnutie, mohli zmeniť dátum stretnutia. Ja myslím si, že toto je iba problém dozorného výboru. Avšak ja som nemala pocit, že som bola pod nejakým tlakom, alebo som sa cítila nepohodlne. Avšak eh, myslím si, že bolo tu pochybňovanie toho, čo sa snažíme urobiť a vyriešiť to. No, to je samozrejme iba malý problém. Sú tu problémy e, s ľudskými zdrojmi, avšak v inštitúciách sa snažíme robiť niečo, čo by malo situáciu zlepšiť. E, uviediem príklad pána Kesslera, čo pôvodne nebolo na programe a nechcela som to spomínať, pretože to je veľmi citlivé. Citlivá téma, ktorá ktorú sme chceli riešiť inde a rýchlo. Myslím si však, že malo by sa o tom niekedy môcť diskutovať, pretože to má to samozrejme súvisí s nezávislosťou OLAFu a nebolo by zlé, keby to podpredsednička mohla špecificky disk- diskutovať Hoci mám výhrady voči konečným riešeniam, konflikt s tými novými rozhodnutiami Ďakujem pani eh, Predsednička, ďakujem podpore. Táto cieľená akcia, samozrejme, že hľadáme alebo tešíme sa na diskusie v rade a dúfam, že budeme môcť sledovať príslušné smerovanie. Chcem vám pripomenúť, prečo to robíme, prečo nečakáme na budúci rok. Už preto, pretože je to téma, ktorá sa objavuje neustále a je tu jasný, e, jasná možnosť riešenia. Veľmi opatrne e, konzultujeme, ako to riešiť a vybrali sme naozaj e, lokáciu pre sekretariát, ktorá je podľa nás, nás veľmi dobrá. To je ten, tá, ten úrad Eh, ktorý vedie skúsený riaditeľ, ktorý sa ujme toho mandátu chrániac nezávislosť sekretariátu. Viete si určite predstaviť, že presne to je moja inštrukcia, či táto eh, vec má byť implementovaná. Pokiaľ ide o štúdie, externé štúdie, aby sa pripravila evaluácia, evaluačná správa komisie a beriem e, na vedomie návrhy, ktoré tu zazneli. Tiež implementácia týchto, týchto, týchto zacielených e, e, nechceme vytvárať nové problémy Diskusia e, k evaluácii, ktorá už sa anticipuje. Po druhé, dúfam, že toto zodpovedá na vašu otázku, pokiaľ ide o opatrnosť pri posudzovaní dopadov. Chceme zabezpečiť, že keď sa príjmajú rozhodnutia, tak sa pozeráme na implementáciu a poučujeme sa z toho. Po druhé, pokiaľ ide prístup k dokumentom, e, pracoval som s dozorným výborom, e, e, hľadajúc cesty dovršenia úsilia a prístup k dokumentom je jedna z otázok, ktorá naďalej musí byť uzavretá v týchto diskusiách. súhlasili sme s kladmi tohoto parlamentu, že to tiež by bolo dôležité, aby tri právne služby Rady parlamentu a komisie podporovali vytváranie finálneho jednej odpovede otázkám, ktoré sú otvorené k týmto trom e, témam. Veľmi Dúfam, že budeme môcť e, e, uzavrieť tieto pr pracovné dojednania. Jediné uistenie, ktoré vám môžem dať, je, že, že toto sme úzko sledovali Je to zložitá téma, bohužiaľ nie je úplne vyriešená. E samotné fórum. Musíme poskytnúť pomoc všetku, ktorú dokážeme. Množstvo tém, ktoré, kde sa dostala v dohode, eh, hlavne tieto tri, a dúfajme, že u týchto troch bude riešenie čoskoro. Neviem, či o tom mám hovoriť. Zrušenie imunít, pretože mám tu dva názory. Možno by sa mala povedať pár slov, alebo by ste diskutovali oddelenie. Je to na vás. Ak chcete, aby som čosi povedala, riešila túto tému, obmedzenia sú tu, právne dôvody, ale rada tak urobím, vy mi povedzte a ja vaše e, usmernenia budem nasledovať. Vy by ste sa mali e, ujať tie možnosti hovoriť teraz, pretože nebude tu na tento účel už ďalšie podobné stretnutie. Ďakujem. Ako viete, v marci sa komisia e, rozhodla 2. E, marca pozdvihnúť pozastaviť imunitu generálneho riaditeľa Olafu na základe žiadosti belgického prokurátora, na základe pravidiel v protokole 7, na základe dohod o privilégiách a imunitách Európskej únie a v súlade s povinnosťou spolupracovať s národnými súdnymi orgánmi. Komisia sa domnieva, že pozastavenie imunity bolo opodstatnené faktickými prvkami e, naznačenými belgickým prokurátorom. A preto je tu právna povinnosť čiastočne zbaviť imunity e, generálneho riaditeľa e, Olafu. Toto umožňuje orgánom pokračovať v zmysle belgického práva. Nespochybňuje to však prezumciu neviny, ani to ne nabúrava žiadny posudok k podstate všetká právna podpora a poradenstvo, aby sa pomáhalo generálnemu riaditeľovi, pokiaľ ide o zastávanie jeho záujmov voči belgickým súdom, ako to zamýšľa článok 24 e, eh, našeho pracovného poriadku. Stretla som sa s predstaviteľmi, eh, najvyššími predstaviteľmi OLAFu, toto stretnutie. Bolo to dôležité stretnutie uznať, že je veľmi dôležité, aby OLAF pokračoval najlepšie chrániac finančné záujmy únie. Generálny riaditeľ zostáva vo funkcii a rozhodnutie komisie neovplyvní nejakým spôsobom umožní nám to koncentrovať sa na, náš, na našu prácu v zmysle chránenia záujmov únie. Chcem len povedať, už neviem viac dodať e, k tomuto z, správnych z dôvodov. Je zaujímavé, že niekto tak, v takejto pozícii môže zostať vo funkcii. Boli tu malé prehmaty. Niekto bol odvolený, ale to celé samozrejme je to problematické, pretože možní svetkovia jednoducho sú tam zamestnaní. A pre trestný postup národné krajiny majú oveľa lepšie postupy ako tá európska úroveň, my samozrejme nemáme skúsenosti, ale tento bod je na národnej úrovni oveľa lepšie, jasne riešený. Komisia musí nájsť lepšie postupy, aby s tým vedela zaobchádzať, aby tu bol spravodlivý post, e, proces. Spravodlivosť aj v, v, prokurátora pani Ayala Sender. Už som to povedala a myslela som si, že, že potom, čo máme inštitúciu a nielen jednu osobu, tak som si myslela, že tento bod sa takto nemal riešiť. Mal byť normálne na programe ako osobitný bod, pretože i tu vo výbore to celé musí robiť podľa určitej schémy. Aj keď vám tá téma je teraz dôležitá, je to jasné, ale jednoducho je to proces. Nejde možné, aby sme tu spontánne veci vykladali bez toho, že by tento bod bol oficiálne na programe. To je nedostatok rešpektu voči kolegom. Preto by som bola za to, aby ste brali na vedomie môj protest. Minimálne by to mali potvrdiť koordinátori. Nie je to jednoducho, e, nie je, podľa mňa to nie je správny okamžik. Je tu teraz podpredsednička, ale treba myslieť i na transparentnosť. A keď sa tu uskutočňuje rozpráva bez toho, že by to bolo bývalo predtým na programe a že by niekto vôbec vedel, že sa o tom dnes bavíme, už to mi ne, sa mi nejaví správne. Pretože práve teraz ide o nezávislosť OLAFu. Nejde o tohto konkrétneho generálneho riaditeľa, a nie o iného. Už v minulosti sme mali podobné rozhovory. V zmysle transparentnosti by som sa teda zasadzovala o to, že keď tento bod budeme riešiť, tak to treba i oficiálne dať na program. Mimochodom tu ide o bežiaci postup a preto by sme jednoducho to nemali celkom spontáne e, rozoberať. Vidíte o nezávislosť o OLAFu, to je inštitúcia a je nepodstatné, kto je práve na jej čele. To je teda môj protest, že pani podpredsednička komisie nám dala e, túto informáciu, to postačuje. Nemali by sme k tomu dávať ďalšie e, komentáre. Ďakujem. Mne sa nedarí e, nad týmto sa rozčľovať. Myslím si, že v zmysle, že nezávislosť OLAFu samozrejme e, sa týka nezávislosti e, skúmania, ale nie na e, slobodu práva. Tento, tento úrad sa musí zodpovedať za to, čo robí. To sa týka mimochodom všetkých e, organizácií, ktoré sú podobné po, policii. To je európske právo. Je to... Prosím, ja som vám tiež načúvala, počúvate aj vy mňa. Je to právo, na ktoré by sme tu mali byť hrdí v Európe. Máme tu e, osobitný postup a to znamená, že máme tu problém ten problém sa netýka len jednej konkrétnej osoby, ale viacerých osôb. Preto na to som vás upozornila pani podpredsednička, určite bude tento problém osvetľovať. Komisia sa nad tým zamýšľala. Kolega Štás je ďalší rečník v tomto zozname. Pani predsednička, ja osobne sa tak veľmi nerozčulujem nad týmto priateľským návrhom komisie, pani komisárky neformálne nás informovať o tom, čo sa udialo, ako komisia reagovala na žiadosť belgickej prokuratóry. Beriem to jednoducho iba na vedomie. Či to budeme neskôr diskutovať, alebo v tomto výbore, samozrejme, že treba ďalej riešiť a že tu určite bude i rozsudok. Jednoducho e, to vidím veľmi uvoľnenie, ale Pani komisárke, musím položiť otázku. Vy ste povedali výlučne, že komisia podľa e, toho štatútu má byť e, podporujúcou generálneho riaditeľa pri jeho kontaktoch s belgickými súdnymi inštanciami. Je to teda len otázka na moju vlastnú informáciu. V tlači som mnohé čítal a generálny riaditeľ vraj oznámil, že tento prípad možno pôjde pred Európsky súdny tribunál. Viete o tom niečo? Sme potom v ťažkej situácii, ak generálny riaditeľ e, e, chce spochybniť rozhodnutie. Ako je to s ponukou komisie právne ho podporiť? Je to tak trochu anarchistické. Tu by som rád počul informácie. Kolega Pirinsky. Thank you, Madam Chair. <clears throat> Uh... Ďakujem uspokojenie z mojej strany, že tu je zrýchlený postup, aby sa riešili obavy porušenie nezávislosti dozorného výboru na základe e, pozície sekretariátu a pokiaľ ide o vyjadrené obavy, obavy pani Ella Sender, toto bolo v podstate stretnutie výboru k tejto otázke. E, smerovanie k téme, ktorú ste nadnesli, po zrušenie imunity. Myslím si, že nie je v poriadku. A toto je prvý typ rozhodnutia, ktoré bolo prijaté a zaoberáme sa veľmi citlivou a e, dokonca vstupujeme do takých e, nezmafovaných oblastí víziev a je úplne nemožné eh, zachádzať do akékoľvek diskusie na túto tému. Toto je absolútne eh, porušenie správneho procesu a elementárnych pravidiel. Nemá to nič spoločné s tým, ako ste spomínali vy, ako napríklad eh, právne výhrady a ostatné a spôsob, ktorým sme sa vysporiadavali. Mali by sme preto zastaviť túto diskusiu v tomto momente. To, to je jediný e, správny postup. Takže vás čo najúprimnejšie žiadam, aby sme postupovali práve týmto spôsobom. Ďakujem kolega Stas, pán Stas. Pani podpredsedníčka, nech sa páči. Áno, žiadali ste o slovo, pochopila som to tak. Iba e, v krátkosti reagujem na pána e, Pirinského, čo sme v minulosti robili. Myslím si, že to je legitímne a myslím si, že riaditeľ tak významnej organizácie je, myslím si, tak, ako to vyzerá. A môžem predložiť ďalšie veci na preskúmanie, takže by som, aby sme to, sa tomu venovali, aby sme mohli tomu ďalej sa o tom rozprávať. Avšak musíme mať preto veľké pochopenie. Ďakujem pekne. Pán kolega Novakov, prepáčte. Ďakujem pekne, pani predsednička. Poprvýkrát tu počujem, že sú tu takéto prekážky ohľadne štatútu, pokiaľ ide o imunitu. Myslím, že to je veľmi dôležité stanovisko, kľúčové stanovisko v našej práci a malo by byť jednoducho vždy predmetom diskusí, predmetom otvorených rozhovorov nevidím, prečo by sme mali mať takéto, takéto emocionálne diskusie. My sme jednoducho súčasťou parlamentu a takéto diskusie musia byť vždy otvorené. Pani Ajala a potom ešte musíme dať slovo aj pani komisárke. Áno, ja súhlasím súhlasím s týmto, že môžeme o tom hovoriť, ale myslím si, že by všetci mali vedieť, že ide o tému, o ktorej chceme hovoriť a musíme hovoriť. Povedali sme, že to bude na programe a vlastne hovoríme tu o rozhodnutí v zmysle transparentnosti a na to, aby sme o tom diskutovali tak, ako sa to patrí v rámci tých určitých obmedzení, ktoré máme, veď som presne povedala, že z, praca, z, daňa, z právnej služby sme dostali takisto k tomu vyjadrenie a musíme byť schopní pripraviť jednoducho naše rozhodnutia a prepačte, že sa takto rozohňujem pri tejto diskusii, ja jednoducho takto reagujem. Možno sa to nepáči všetkým, ale to súčasťou našej povahy a myslím si, že si to, za, že si to zaslúži väčší rešpekt a, a hovoríme o dôležitých inštitúciách ako je OLAF. Ja ako kontrol Lorka rozpočtu som bola zvolená, pokiaľ ide o právomoci nášho výboru podľa pravidiel môžeme hovoriť aj o boji proti podvodom. Hovoríme tu o tejto téme, hovoríme o dozornom úrade a samozrejme musíme hovoriť aj o tých najnovších informáciách v tomto kontexte a ja vám odporúčam iba toľko, aby sa to... A chceme zabrániť tomu, aby sa o tom hovorilo, tak sa to jednoducho formálne urobí a nikdy to nič neprinesie. Boli by sme sa zblamovali, ak by sme boli o tomto ak by sme nehovorili o týchto záležitostiach, keď už hovoríme o ostatných. To znamená, deň po útoku vlastne, deň po teroristických útokoch sme takto postupovali, bolo by to bývalo ešte časovo bližšie, Myslím, že toto je vlastne prvá príležitosť hovoriť o tom. Myslím, že je to najlepšia príležitosť. Teraz zostane slovo pani podpredsednička komisie. chcem sa vyjadriť k otázke, ktorá bola predložená. Generálny riaditeľ má právo začať postupovať kroky na e, súdnom dvore, ak si myslí, aj proti komisii, ak si myslí, že nejaké rozhodnutie komisie by spochybňovalo jeho nezávislosť. Takže toto je článok 17.3 pravidel. A takže vidíte, že takto to je, nemôžem k tomu povedať nič viac. Ak by generálny riaditeľ mal pocit, že tu je zasahovanie do jeho nezávislosti, tak vlastne toto nariadenie umožňuje takéto právo uplatniť, či ho uplatní alebo nie. To už je mimo môjho pola pôsobnosti. Pán Francen, asi už nechcete nič povedať k tejto téme, pokiaľ ide o nariadenie OLAF? všetko v poriadku, dobre, tak mám dobrú skupinu predovšetkým. Pre zamestnancov budeme hlasovať 24. mája o návrhu komisie a pozmeňujúce návrhy budú veľmi nevítané. Dohodli sme sa, že nebudú žiadne pozmeňujúce návrhy a chcela by som vám pripomenúť, že by ste sa toho mali aj držať. To je vlastne dobrá správa pre zamestnancov. Ďalšie zasadnutie. Týmto sme sa dostali na koniec programu. Po pokiaľ ide o bod rôzne, tam nie sú žiadne programy. Uvidíme sa 26. apríla o 15. hodine. Ďakujem veľmi pekne. Končím zasadnutie.